Dear colleagues, please. Kolegovia, prosím, láskavo sa usadte. Mali by sme začať našu schôdzu. With, 15 minutes delay. S 15-minútovým meškaním. you. Thank you very much. I open the meeting of Regi Committee. Otváram týmto schôdzu výboru Regi. Veľmi ma teší, že sa tu dnes takto stretávame po hlasovaní. Očakávam, že ešte prídu viacerí kolegovia v najbližších minútach. Začali by sme schválením programu našej schôdze. Sú prosím nejaké výhrady námietky k programu? Zdá sa, že nie, takže budeme považovať program schôdze za schválený. Ďalej schválenie zápisnice z predchádzajúcej schôdze z 13. a 14. júla. Navrhujem, aby sme, tak ako zvyčajne, ak nebudú žiadne námietky v priebehu schôdze predložené, budeme považovať zápisnicu za schválenú. Ďalej bod 4 e, je len takým technickým bodom, ale dôležitým. Ide tu o schválenie návrhu kalendára schôd výboru regí na rok 2016. Videli ste iste všetci časový plán schôdzi veľmi zložito sa zostavuje e, takýto harmonogram pre všetky výbory. Myslím, že je to o niečo lepšie ako plán schôdzi na tento rok. Máme menej štvrtkov, ale nezabúdajte, že je tu e, rozhodnutie predsedníctva zrušiť útorkové popoludnejšie a stredajšie dopoludnejšie schôdze. Preto máme tak veľa pondelkových popoludní a útorkových dopoludní. Sú prosím nejaké žiadosti o slova, pani Vana? Ďakujem, len veľmi stručne. Ja si spomínam, že ste oznamovali, že by sme mali mať menej štvrtkov. Ja? Opäť máme tých štvrtkov naozaj veľa teda možno na budúci rok by sa to mohlo už e, podariť presadiť, aby sme získali nejaké lepšie časové sloty. Ďakujem. Je tých štvrtkovo niečo menej, predsa len možno o jeden menej. Pani Krel, ja som e, si e, všimla to len 3 štvrtky až do večera, ale chcela by som požiadať o preverenie, pretože E, v porovnaní s ostatnými výbormi som nadobudla dojem, že predsa len je to nadpriemerne veľa tých štvrtkov v porovnaní s inými výbormi. A to je podľa mňa veľmi ťažko akceptovateľné. Možno v priebehu budúcich týždňov a mesiacov by sme mohli predsa len e, dosiahnuť nejakú zmenu. Alebo to naplánovať tak, niekedy tej práce nie je až tak veľa, aby v týchto dňoch boli možno e, naplánované tie menej nabité e, schôdze programov, aby sa to potom aspoň trochu skrátilo. Tie štvrtky ďakujeme. Ak nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, môžem vás ubezpečiť, že napíšem príslušným oddeleniam, ktoré majú na starosti toto rozdeľovanie programu, že s tým máme veľké ťažkosti, keďže máme toľko štvrtkových schôdzí požiadame o zmenu, ak to bude možné. Ak súhlasíte, tak to budeme postupovať. A potom vám zašlem konečnú verziu tohto rozhodnutia. Ďalej bod 5 oznámenia predsedničky, len veľmi stručne tri oznámenia. Dostali sme ospravedlnenie E, neúčasti pani Moniky Smolkovej za skupinu SAD. Ďakujeme za informáciu. Taktiež e, druhá e, fáza oznamu schôdza koordinátor prebehla dnes pred hlasovaním. Rozhodnutia koordinátor vám rozošlem e-mailom čo najskôr, ešte pred koncom schôdze. A tretie oznámenie sa týka toho, že 15. októbra parlament e, bude spoluhostiteľom podpisovať ceremónie v pléne pre e, nového, pre nový konvent e, primátorov a taktiež sa vám rozošle informačný leták o tomto podujatí. E, cieľom tohto konventu e, bude podporovať európske iniciatívy, ktorých snahou je podporovať energetické a klimatické ciele e, na lokálnej úrovni. S týmto projektom je spojených viac ako 6 tisíc európskych miest. V roku 2013, možno si spomínate, parlament už spolu hostoval takúto ceremóniu. Teda prebehne to v priebehu týždňa, Európskeho týždňa regionov a miest. Open Days 2015. Toľko teda oznámenia mňa predsedničky. Žiadne ďalšie už nie sú. Snažila som sa to vybaviť čo najrýchlejšie, pretože máme veľmi príjemných hostí na našej schôdzi. Prvý bod na programe sa týka výmeny názorov s štátnym tajomníkom Ministerstva pre udržateľný rozvoj a infraštruktúru, ktorý zastupuje luxemburské predsedníctvo, o prioritách luxemburského predsedníctva v oblasti politiky súdržnosti. Už sme začali e, spolupracovať s luxemburským predsedníctvom, pritom e, ako sme prijali ich pozvanie vystúpiť včera na konferencii pri príležitosti 25. výročia programu Interreg, e, vieme, že Cezhraničná spolupráca v kľúčových eh, oblastiach je jedno z priorít. Predsedníctva veľmi radi si o tom vypočujeme niečo podrobnejšie. Teda bez nejakých ďalších eh, zdržaní dávam slovo eh, štátnemu tajomníkovi. Jeho prezentácia potom bude nasledovaná priestorom pre diskusiu. Chcem pripomenúť, že budeme mať obmedzený čas na vystúpenie jednotlivých poslancov. Mm Pán eh, Žira, nech sa páči, máte slovo. Floor, uh, Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. Je mi veľkým potešením priblížiť vám činnosť v oblasti územnej celistvosti, politiky súdržnosti eh, luxemburského predsedníctva. Chcel by som najskôr eh, sa vyjadriť k politike súdržnosti a územnej celistvosti spolu s našimi priateľmi z Talianska a z Lotyšska sme od roku 2013 eh, pripravili program prostredníctiev 3. Eh, a taktiež v oblasti mestskej politiky, ako aj politiky súdržnosti. Doposiaľ sa takéto partnerstvo eh, nikdy nepodarilo uzavrieť. Luxembursko má mimoriadnu zodpovednosť v tom, že musí túto činnosť uzavrieť v novembri. Trio vychádzalo najskôr diskusii o tom, ako sa ciele EÚ v oblasti územnej e, súdržnosti, e, ktoré je v zmluve od roku 2009 e, uplatnené v praxi. A domnievame sa, že táto implementácia by sa mala posilniť. V súčasnosti sa pripravujeme na neformálne stretnutie ministrov a taktiež referenčný akčný rámec, kde sa uvedie zoznam prostriedkov na zlepšenie tejto implementácie a politiky súdržnosti v praxi. Predsedníctvo sa bude sústredovať najmä na charaktery ďalšie posilnenia v oblasti územnej súdržnosti. Poprvé, tým, že chceme iniciovať strategickú diskusiu o územnom e, rozvoji a možných e, postupoch, e, chceme taktiež využiť potenciál politickej diskusie o európskych územných rozvojoch až do roka 2050. To môže byť užitočné pre dialog s inými deleniami, e, pričom táto vízia sa vníma ako nástroj politických e, krokov, ako napríklad e, aktualizácia politickej agendy regionálneho rozvoja do roku 2020. Taktiež uznávame, že tento územný aspekt sa musí stať súčasťou všeobecnejších politických priorít. Domnievame sa, že je jednou z najväčších slabín stratégie EU 2020 je práve toto um, nedostatočné uznanie územných uh, aspektov uh, rozvoj uh, pritom do veľkej miery závisí od aktérov na regionálnej miestnej úrovni. Musíme sa zapájať musíme zapájať týchto aktérov, aby si dokázali osvojiť tieto priority ďalej. Chceme ďalej rozvíjať rámec právnych ustanovení, aby sme podporili integráciu zahraničných oblastí aby sa zvyšila konkurenceschopnosť eh, v cezhraničných regiónoch a taktiež, aby sa zlepšili životné podmienky tam žijúcich občanov. Nové nariadenie EÚ by malo poskytnúť právne nástroje na to, aby miestne alebo regionálne orgány mohli navrhovať členským štátom riešenia na prekonanie regulačných alebo právnych prekážok pri zahraničnej spolupráci toto riešenie by malo vychádzať z existujúcich zákonov a štandardov členských štátov a malo by sa to stať súčasťou eh, právneho rámca, ktorý sa bude uplatňovať pri špecifických cezhraničných projektoch. Prvým krokom je mm, odôvodniť takýto projekt tým, že zhromaždíme príklady eh, konkrétnych nedostatkov, ktoré nefungujú v cezhraničnej spolupráci. Chceme preskúmať zrealizovateľnosť eh, a taktiež eh, potrebné podmienky vytvorenia tohto nástroja a vytvoriť predpoklady preto, aby členské štáty mohli schváliť tieto projekty. Vychádzame eh, z rámca EGCC a chcem zvorazniť, že nenahrádza nejako tento rámec. Podľa nášho názoru je iba jeho doplnením. Tým, že zdôrazníme význam malých a stredne veľkých miest v regionálnom rozvoji, v politických a vedeckých diskusiách, uznáme ich veľký potenciál pre vyvážený a udržateľný rozvoj európskeho územia. Luxemburské predsedníctvo pardon, e, samotné Luxembursko je policentrickým regiónom a preto otázka spolupráce takýchto regiónov s cieľom dosiahnuť spoločné ciele je pre nás veľmi relevantná. Totiž dokazuje úzke prepojenie medzi územnou e, a mestskou politikou. Budeme sa venovať tiež prioritne mestskej agende aby sa to bylo v regionálnej aj mestskej politike, tak aby sa mesta mohli ujať svojej kľúčovej úlohy v dosahovaní cieľov stratégie 2020. Na základe toho potom táto mestská agenda popíše najrelevantnejšie aspekty, ktorým sa bude musieť venovať politika EÚ a ktoré politické oblasti sú najväčšou pridanou hodnotou. Taktiež spolupracujeme s blížitým sa holandským predsedníctvom na túto tému. Oni v podstate e, sú hnacou silou, e, keď e, vám poviem, že najväčšie mesto v Luxembursku má len 100 tisíc obyvateľov, tak možno je predsa len lepšie, keď Holandsko sa ujme vedenia tohto projektu. Na budúci rok na jar sa skutoční významné podujatie v tomto smere. Tešíme sa taktiež na prínos parlamentu správu Vesla, ktorú sme zatiaľ ešte nedokázali podrobne vyhodnotiť. Chcem zdôrazniť, že E, keď chceme spolupracovať s malými a stredne veľkými mestami, nemali by sme zabúdať ani na vidiecké oblasti, ktoré sú stále domovom e, významnej časti európskeho obyvateľstva a taktiež je tam obrovský potenciál rozvoja napríklad v oblasti decentralizácie energetickej výroby a to si tiež vyžaduje dlhodobé návrhy riešení. Čo sa týka Interreg, tu by som chcel spomenúť jedno z najvýznamnejších podujatí, ako už povedala pani predsedníčka. V posledných eh, dvoch dňoch sme si pripomenuli 25. výročie eh, tohto programu Interreg. V Luxembursku sa skúšila konferencia a eh, boli tam účastníci zo všetkých členských štátov. Boli tam oslavy, taktiež vyhodnotenie doterajšieho diania, politické vyhlásenie. Je to vynikajúca príležitosť na vyhodnotenie dosiahnutých cieľov Interregu, ako sa zmenila politika od počiatku v 90. rokoch a taktiež ako ju ďalej rozvíjať do budúcna. Tiež e, sme mali e, veľkú radosť toho, že ste prišli aj vy, pani predsedníčka. Na Rade pre všeobecné otázky sa bude hovoriť o tomto bode taktiež v novembri. Čo sa týka makroregionálnych e, strategií, predsedníctvo oceňuje oznámenie komisie a akčný plán o budúcich krokoch eh, v týchto mikroregionálnych stratégií, konkrétne v Alpskom regióne. A taktiež chceme dosiahnuť zlepšenia eh, stratégie pre tento Alpský región do konca novembra. Týmto môžeme poskytnúť eh, impuls na rýchle schválenie tejto stratégie, pričom bude zabezpečená efektívna koordinácia s európskymi štruktúrnymi investičnými fondami vďaka integrovanému prístupu. Teraz by som sa pozrel na politiku súdržnosti. Luxembursko má veľmi malé lokácie pre, e, a pre takúto túto oblasť a strategický dopad na moju krajinu je pomerne obmedzený, avšak predsedníctvo verí v pridanú hodnotu koheznej politiky pre Európu a my podporujeme hlavné prvky najnovšej reformy alebo poslednej reformy koheznej politiky e, do roku 2020 aby sa sústredili na mm, líniu s politickými nástrojmi z európskej stratégie európskeho semestra a takisto, aby sme zvýšili e, našu efektívnosť. Práca na rade sa hlavne sústredia na implementáciu politik, pričom sa teda urobí inventarizácia toho, aké boli výzvy v jednotlivých e, členských štátoch v rámci programovacieho procesu a my sa maximálne snažíme podporovať tú politiku súdržnosti, koheznú politiku a budeme naďalej e, spolupracovať alebo spolupracujeme s predchádzajúcimi predsedníctvami, aby sme dokončili programovacie obdobie 2013 2014 e, tým, že sa posudzovali delegované akty a posudzovali sa aj úpravy v štrukturálnych fondoch. Ďalej predsedníctvo chce hľadať riešenia e, v osobitne v osobitných opatreniach koheznej politiky. Tu môžem e, povedať, že Rada nedávno prijala rozhodnutie urýchliť návrh komisie pre osobitné opatrenia pre Grécko, to sú je mimoriadná situácia, ku, ku ktorej došlo, pretože táto kríza v Grécku je mimoriadná situácia, tak aby sme zabezpečili aj pro financovanie z Európskeho fondu pre strategické investície, aby e, tieto prostriedky boli v dispozícii a došli do Grécka čo najskôr. E, viem, že aj váš výbor vlastne e, je za rovnaký cieľ, takže chcel by som týmto vyjadriť poďakovanie poslancom za veľmi túto veľmi plodnú spoluprácu, že sa nám podarilo dosiahnuť medzi inštitúciálnu dohodu o rýchlej implementácii. A možno viete, že včera na Koreperi e, sme aj našli riešenie na vyriešenie týchto problémov. Teraz um, už prichádzam k záveru a um, pokiaľ ide o Radu pre všeobecné otázky, my sme uh, Ehm, vlastne pokračovali v tom, čo začalo talianské predsedníctvo e, v prípade koheznej politiky a cieľom je mať viac štrukturovanú diskusiu o koheznej politike e, na rade a nie len ehm, v v tam, kde sa diskutujú nové e, predpisy, nová legislatíva, ale sústrediť sa tieto diskusie majú aj na to, že my prejdeme predkladať e, závery rady, pokiaľ ide o Európsky fond pre strategické investície, ktoré má, má sa orientovať aj na zmenu klímy a tiež luxemburské predsedníctvo chce zo zmeny klímy urobiť tému, ktorá e, bude prakticky na všetkých výhradách. Možno ste o tom už počuli, že diskutuje sa na tom aj na ekofine, aj súvisí to s plnohospodárstvom. E, myslím si, že nemôžeme ponechať e, zmenu klímy čisto len pre ministru životného prostredia, pretože sa to dotýka všetkých e, oblastí ďalej reformná potom politika kohezie bude jadrom týchto priorít európskych, európskych priorít otázke zmeny klímy a E, pripravujú sa závery rady, ktoré by mali prispieť e, z zmene klímy, aj taktiež pripravujú sa, z, pripravujú sa protokol, ktorý by sa mal podpísať v Paríži na e, chôdzi COP21. Ďalej, ak chceme vyrazniť vyššiu hodnotu európskej teritoriálnej spolupráce, to je Interreg, akú má teda pridanú hodnotu a táto téma vlastne bola aj v záveroch z konferencie pred, z, ra bola v Luxembursku minulý týždeň, e, bolo to 25-ročné výročie Interregu a myslíme si, že je, to musí byť naďalej stále dôležitejšie, aby sme naďalej e, pracovali na spolupráci európskych pohraničných oblastí a ďalej by sme ešte chceli diskutovať o zjednodušovaní legislatívy, to je zložitá téma. Komisia pripravila skupinu e, na vysokej úrovni, o ktorú požiadala rada kde by, ktorá by sa mala venovať e, očakávaniam a prioritám členských štátov e, v prípade práce tejto skupiny na vysokej úrovni. Chcelo by som povedať, že náš program je pomerne ambiciózny, ale veríme, že sa nám do konca roku podarí všetky tieto veci splniť. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Predsednička, ďakujem pekne. Pán generálny tajomník. Teraz e, začneme príspevkami jednotlivých koordinátorov. Ehm, pán, pán Nistelroj, mám opakovať, že každý má obmedzený čas. Áno, samozrejme, ovládam to, keďže tu máme tradíciu e, rotujúcich predsedníctiev. Ďakujem pekne za tieto informácie. Mám niekoľko pripomínok. Hovorili ste e, o Rade pre všeobecné otázky, že je naozaj dôležité, aby sme e, závery z Ríky, ktoré sa týkajú mestských, mest, miest, môžete nás informovať, že ako to je, pretože to bola veľká vec pre talenské predsedníctvo. A že ako, ako to teraz je vlastne? Vy nebudete mať ani neformálne stretnutie ministrov kohezie počas vašho predsedníctva. Možno by ste sa na toto mali pozrieť, pretože e, tam by možno, že mohla byť e, tá správna diskusia o, e, diskusia o európskych otázkach. Takže možno by ste to mohli ešte pre, prehodnotiť. Ďalšia otázka sa týka rozpravy o územných rozmeroch, o teritoriálnych aspektoch. Myslím si, že to je dôležitá vec a my na toto sme jednoducho prepásli. Je dobré, že sa toho opäť chytáte. A kolega sa k tomu o chvíľku tiež vyjadrí môj. Myslím si, že tá územná spolupráca bude v budúcnosti určite ešte dôležitejšia, než si momentálne vieme predstaviť, pretože toto je vec, ktorá je naozaj e, európska úroveň e, a je to dôležité a viditeľné pre našich občanov. A tretia pripomienka je, že vy ste nespomínali vôbec EFSI. To je niečo, čo má robiť e, Luxembursko, teda Fond pre strategické investície. E, bude treba spolupracovať s EIB, e, Európskou investičnou bankou, aby sa teda to, to, tento veľký fond pre strategické investície spustil. Ale náš hlavný bod, o ktorom diskutujeme, ten sa musí týkať synergii medzi týmto novým fondom, ale vyzerá, že tento nový fond bude čo? Vyberať len nejaké čerešničky z ostatných koláčov, či ako to bude fungovať? Takže toto sú moje um, tri poznámky a verím, že um, sa vám podarí splniť vaše úlohy. Ďakujem pekne. Teraz pani Krel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa teším z tých troch dôležitých bodov, o ktorých ste hovorili a o ktorých chcete pracovať počas vášho predsedníctva. Mám taký ale pocit, že v podstate parlament, že ako keby tak potichu ste nasledovali to, čo už, o čom hovoril parlament, pretože my sme už tiež v predchádzajúcom doby hovorili presne o týchto bodoch, že to sú najdôležitejšie body a myslím si, že tak sme si aj želali, že by v týchto otázkach došlo aj k spolupráci s radou, preto vám môžem poďakovať. Mňa by zaujímalo, pokiaľ ide o strategickú diskusiu o tej územnej spolupráci, že aké všetky, pretože to súvisí s mnohými otázkami, s pristahovalci, demografické otázky a podobne. Ďalšia otázka, jak som dobre pochopila, že chcete pracovať eh, na eh, prepracovanie hlasovanie nariadení o cezhraničnej spolupráci, to je v poriadku, keď chcete podporovať nové infraštruktúry, e, zabezpečíte k tomu aj peniaze, e, pretože my sme už tu hovorili, že je potrebné zvýšiť prostriedky pre cezhraničnú spoluprácu a to nejakú rada až tak veľmi nepodporila. A dúfam tiež, že pokiaľ ide o vývoj, ktorý sme teraz e, sledovali v poslednom týždni, že to ešte vlastne podporí e, toto stanovisko. Ja by som si ale prijala, aby budúci týždeň naozaj rada prijala nejaké rozhodnutie k utečencom, ktoré stoja pred dverami Európy alebo už sú tu. Aby som si prijala nejakú iniciatívu, aby členské štáty prejavili určitou fleču, flexibilitu, aby mohli operačné programy prípadne aj zmeniť e, tak, aby mohli využiť prostriedky v najbližšej dobe aj na starostlivosť starostlivosť o utečencov, ktorí prichádzajú aj do, aj do iných členských štátov, aby sa im zabezpečilo vzdelávanie, e, integrovanie a podobne, pretože tento problém sa tak rýchlo nestratí v najbližších týždňoch, mesiacoch, rokoch. Nás to bude zamestnávať, takže ja, si mysl, ja by som si priala, aby tu naozaj bola iniciatíva, ktorá by umožnila flexibilne nakladať s prostriedkami tak, aby mohli členské štáty rozhodnúť, akým spôsobom môžu tieto peniaze použiť. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne teraz pani Tomašič. Ďakujem pekne. Ja my sme teda naozaj vlastne už aj včera v Chorvátsku e, začali prijímať alebo dostávať utečencov, len včera za jeden deň ich prišlo asi 8 tisíc a očakáva sa, že tento týždeň ich môže dojsť 10 tisíc alebo aj 100 tisíc a pre krajinu ako Chorvátsko, ktorá má 4 milióny obyvateľov, to je katastrofa. Čo chcete robiť preto, aby sa vyriešil tento problém? Ako chcete pomôcť malým krajinám riešiť tento problém? predseda, pán, predsednička pán van Miltenburg. Okay. Oh. No, no, no, no. okay. Uh, thank you, Chair, um, and welcome. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam aj luxemburské predsedníctvo. Ďakujem aj za vysvetlenie. Myslím, že tri body, ktoré ste spomenuli, by mohli byť zahrnuté do záverov rady. Tie sú vysokohodnotné tiež. Ďakujem aj za ehm, venovanie pozornosti e, zmene klímy. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vzali do úvahy e, užitočné užitočné využitie európskych štrukturálnych fondov, ktoré budú mať skutočný dopad. E, poprvé, bylo by naozaj škoda, keby sme naozaj 6 mesiacov počas luxemburského predsedníctva nepracovali a čakali na holandské predsedníctvo, aby sme diskutovali o tom, čo má nasledovať po, e, ríš, po, dekl, po deklarácii z Rigi. Takže ja by som apeloval aj už teraz na to pre vaše predsedníctvo, aby sme mohli začať pracovať na tom, pretože potom, aby sme už na budúci rok boli pripravení. Ďalej, Mm, pokiaľ ide o politiku na pracovnom trhu, pokiaľ ide o cezhraničnú mobilitu, tu treba urobiť zmeny, ak máte nápady, ako môžeme využiť Interreg, tak aby sme naozaj mohli posilniť v, e, skutočný európsky cezhraničný trh práce. A posledná vec sa týka zjednodušenie tendrov, to je samozrejme vždy dôležité a nezabúdajte, že je veľmi užitočné hovoriť nielen iba na vysokej úrovni, ale aj pokiaľ ide o zjednodušenie správy fondov a toho, ako sa môžu zúčastniť tohto aj malé a stredné podniky, pretože posledné, čo chceme v Európe, je, že odstrašíme malé a stredné podniky od využívania štrukturálnych fondov. Ďakujem. Predsednička, ďakujem pekne. Pán Omaži. Pani predsednička, ďakujem. Pán minister, ďakujem, že ste tu dnes medzi nami a gratulujem Mm, vám k dnešnej diskusii. Spomecné záležitosti. Myslím si, že pre náš parlamentný výbor konanie neformálnej rady, ktorá sa bude venovať súdržnosti, je tiež e, vyjadrením toho, akú prioritu pripisujete tejto politike, ktorá je, ako viete, rozhodujúca v rámci európskych politík. A ako ste povedali, Luxembursko e, nespotrebováva veľa štrukturálnych fondov, tak sme o to viacej citliví a viacej oceňujeme e, vašu angažovanosť v tejto téme. Spomenuli ste dôležité body. Začal by som e, podľa mňa najvýznamnejšou otázkou pre Európu, ale aj pre európske regióny, a to je Adaptácia sa na klimatické zmeny v decembri bude Parížská konferencia. Už dnes vieme, že ak eh, budeme mať eh, väčší nárast teploty, eh, priemernej teploty než 2 stupne, tak to priniesie negatívne dopady meteorologické pre celú Európu a ak by e, došlo k navýšeniu hladiny morí o 1 meter, by bol problém, ale niektorí odborníci hovoria dokonca o 4 alebo o 5 metroch. Ako viete, e, e, veľa infraštruktúr, ktoré boli postavené nedávno, sú postavené na pobreží a tieto by boli naozaj ohrozené. Preto by som rád vedel, čo mieni vaše predsedníctvo urobiť aby sa realizovala skutočná európska regionálna stratégia adaptácie sa na klimatické zmeny. A druhý bod, aj ten ste spomenuli, a ktorý kráľuje v súčasnej situácii, to sú migranti a utečenci, ktorí tiež destabilizujú určité aspekty regionálnej politiky už teraz vidíme, že je to regionálna politika, ktorá umožňuje e, zmierňovať určité dopady a aj prináša isté riešenia. Napríklad v Taliansku rada by podporila komisiu v týchto úvahách, aby finančné prostredky z koheznej politiky lepšie čelili tejto novej priorite a to je ten príjem utečencov. A posledný bod, aj to ste spomenuli, týka sa Grécka. Európsky parlament e, veľmi aktívne reagoval, rovnako ako rada. V prípade Grécka aj v prípade utečencov vidíme, že je to v konečnom dôsledku kohezná politika, ktorá je schopná okamžite a naliehavo e, e, zmierňovať veľmi e, mm, obrovské dopady európskej politiky. V každom prípade môžete rátať s podporou nášho výboru REGI pri hľadaní riešení v tejto problematike. Ďakujem. Very much, Mrs. Ďakujem pekne, pani Vanna. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vítajte v našom výbore a srdečne vás vítam. Ďakujem aj za vaše vyjadrenie. Ja tá, mimoriadne vítam to, že luxemburské predsedníctvo venuje koheznej politike vlastne strategické nasadenie a naozaj tohto roku nie je dôležité len technická implementácia štrukturálnych fondov, ale e, ide aj o tú územnú spoluprácu a e, ekonomicko-sociálnu e, spoluprácu a myslím si, že práve na štrukturálne fondy sa mali využívať v kríze pretože v niektorých krajinách naozaj štrukturálne fondy tvoria veľmi dôležitú súčasť investícií, takže naozaj to môžeme len privítať. Takisto ste hovorili aj o zmene klímy, aj moji predvečníci sa k tomuto vyjadrili, položili otázky. Moja otázka je, že či v programe luxemburského predsedníctva je niečo o greeningu, o zozelenení európskeho semestra a tiež Mohli by ste niečo konkrétne povedať, akým, aké konkrétne iniciatívy by ste chceli predložiť eh, a tiež eh, by som sa chcela spýtať, či by ste nemohli trošku konkrétnejšie hovoriť niečo o cezhraničnej spolupráci. Vy ste hovorili o nejakom no, o regulácii, čo máte na mysli, v akom časovom horizonte a, a, a takisto pokiaľ ide o tú mestskú agendu pre menšie mesta. To sa teším, že to máte na programe a pra je, respektive teším sa tiež, že luxemburské predsedníctvo sa venuje aj gender mainstreamingu, teda e, rovnosti pohlavy, a pretože na toto sa takisto treba sústrediť. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne, pán Demato. Ďakujem pani predsednička, ďakujem a luxemburskému predsedníctvu. Ja už nebudem opakovať otázky, ktoré tu padli. Keďže medzi prioritami vašej krajiny je e, stimulovať investície a podnietiť ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Ako mienite aplikovať ten známy plán 350 miliard eur? Chceli by sme vedieť stanovisko členských štátov. Komisiu už vieme ako sa k tomu postavila a čo môžeme v krátkodobom horizonte očakávať od tohto plánu. Ďakujem. Are there any other... Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto? No, viem, o vás viem, len som chcela sa spýtať, že či e, koordinátori ešte sa hlásia. Týmto sme ukončili prvé kolo otázok a dám slovo teraz nášmu hostovi a potom budeme pokračovať ďalšími otázkami. Ďakujem pekne. Pokúsim sa čo najviac odpovedať na tieto otázky, ktoré boli položené. My nepredpokladali neformálne stretnutie v prípade koheznej politiky. Môžem vám povedať, že bolo veľmi, veľmi ťažké vôbec nájsť e, dátum e, pre Všeobecnú radu, ktorá sa venovala tomuto e, tejto téme. V podstate, keď máte predsedníctvo v druhej polovici roku, e, chýbajú vám dva mesiace a máte relatívne málo času a nepodarilo sa nám nájsť čas. E, ale som ráda, že pán Van Nistelrooy podporuje našu myšlienku mať taký dlhodobejší pohľad na územnú spoluprácu a dívať sa aj na ostatné politiky, E, ktoré sa týkajú týchto teritoriálnych politík e, alebo majú na nich vplyv. E, takže mali by sme sa na to aj my ako predsedníctvo pozrieť, pokiaľ ide o je to síce v Luxembursku, ale nehovorí, nebudú tam iba Luxemburčania, ale pokiaľ ide o EFSI, EFSI ehm, sa musí snažiť eh, zabezpečiť synergiu aj s ostatnými fondami a nájsť peniaze, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si ustanovili, nielen urýchliť ekonomické ciele, ale uvažovať aj o mm, sociálnych a eh, o problémoch a podobne a verím, že tieto synergie eh, sa podaria. Pani Krell, môžem e, vlastne, vy ste ma podporili v tých hlavných bodoch. My sme včera aj predšerom mali sme na Interregu seminár, kde sme hneď povedali, že na začiatku bol Interreg predovšetkým nástroj na to, aby povedal, tam v Bruseli sú peniaze, my máme myšlienku, akým spôsobom môžeme tieto peniaze využiť, alebo ako ich prilákať do našej regiónu. A ten, bolo to tak, že keď eh, človek strategicky alebo dlhodobo investuje európske peniaze, investície, musí mať nejakú víziu, kam sa chce s tým dostať. A preto je to aj logické, že sa to začína tak od toho vrchu, od toho celkového obrazu, aby sme mali predstavu, ako chceme Európu vidieť, ako budeme vyzerať poza 20-30 rokov a tomu prispôsobiť tie ostatné politiky, kohezno ostatné, preto nie je jednoduché, alebo nie je to neutrál, či jedno, či neutrálne, kde postavíme e, kolenice, kde budú dia- diálnice, to všetko má veľmi silný vplyv na celé to územie, takže treba vidieť alebo mať túto víziu. Um, mohli ste videli, že uh, sa tu začína pracovať musíme teda pracovať na tom aj na, tejto strategicko-politickej diskusii o rozvoji, pretože e, hovorilo sa tu o územnom rozvoji, máme tu také tri scenáre, ktoré už boli celkom dobre analyzované. E, jedna možnosť bola podporovať hlavne veľké mesta, e, ďalšia vízia bola podporovať stredne veľké mesta a potom ďalšia myšlienka bola sprepojiť tie najmenej rozvinuté regióny. No to sú tri rôzne rôzne scenáre úplne a my sa musíme potom strategicky rozhodnúť, a, a to súvisí aj s veľkým množstvom rôznych politických oblastí a tí chcú napríklad využiť iným spôsobom tieto nástroje. Čiže jednoducho nemusíme hneď od začiatku e, v, v každý názor a vlastne aj na tom seminári Interregu sa vlastne o tomto veľmi veľa diskutovalo. Ďalej, mnohí z vás sa pýtali, či budeme mať, či, či budeme predkladať ďalší nástroj pre cezhraničnú spoluprácu. Ja som e, tu obdržal predstavu výboru regionov, to bolo trošku zdržanlivé, avšak e, sú tu dve veci. Tieto veci nemôžu vstúpiť do platnosti zajtra. To sú otázky, ktoré súvisia s stredno dlhodobým výhľadom. E, možno budeme musieť trošku väčšiu pedagogickú činnosť vyvinúť, aby sme, alebo osvetovú činnosť, aby sme tomu všetci veľmi dobre rozumeli, e, aby sa nestal nejaký konkurenčný nástroj, ale aby to bol nástroj doplňujúci Môžem uvieť aj nejaký príklad, čo som sám zažil. Vo svojom predchádzajúcom živote som bol starostom na belgickej hranici v malom meste a mal som možnosť e, z malého spodné vody z menšieho mesta z belgickej strane e, využiť pre náš. A zistil som vtedy, že vlastne bolo to veľmi komplikované a viete si predstaviť, že ja ako starosta som vlastne e, nedokázal túto myšlienku potom e, konkretizovať. Čiže um, Viete si predstaviť, e, ako belgická e, obec vlastne sa môže e, alebo spýtať svojich kompetentných príslušných orgánov, že či toto je možné a potom si predstaviť to množstvo alebo ako to, keď, keď to potom luxemburský orgán to vníma inak, a každý sa vlastne musí pýtať svojich vlastných orgánov a príslušných orgánov, že či sa to dá a podobne. A tu stále diskutujeme o tom, ako môžeme Európu priniesť bližšie k občanom a Myslím si, že je tam množstvo programov, e, ktoré sa navrhujú v rámci Interreg, ale kým to stále nie je konkrétne, ale stále to je len niekde v nejakej vízii a ľudia nemôžu vidieť, čo to konkrétne je, tak e, e, neprináša to výsledky. Potom k tomu tretiemu bodu, myslím si, a tu by som už v podstate, je tu aj odznelo viacero otázok, ktoré súvisia s otečencami. Myslím si, že to je taký problém, o ktorom tu nenájdeme v tejto chvíli riešenie, pretože je to obrovský problém, ale my Eh, bolo by, môžeme len toľko požiadať, aby sa štruktúrálne fondy mohli trošku využívať flexibilnejšie, aby sa mohli použiť na pre, riešenie tých problémov alebo v tých krajinách, ktoré eh, čelia tomuto obrovskému problému. Pán Miltenberg z Holandska sa ďalej pýtal. Uh, I think I have been a little bit misunderstood about your agenda. Možno ste ma zle pochopili v rámci tej meskej agendy. My nepracujeme len týchto 6 mesiacov na tomto programe. Máme dohodu s našimi holandskými partnermi, že oni sa už teraz tejto veci ujmu, majú oveľa viacej skúseností, pracujú na tom a spoločne s našimi holandskými priateľmi sa snažíme posilňovať túto agendu aj v týchto šiestich mesiacoch. Pokiaľ ide o ten spoločný pracovný trh, áno, veľa dobrých príkladov sme si už z minulých dvoch rokov aj na konferencii vypočuli, tam na polsko-nemeckej hranici aj ďalšie prípady, kde v rámci Interregu je možné vytvoriť takýto spoločný pracovný trh a ja si myslím, že aj Luxembursko je výborným príkladom a my sme vám k dispozícii, ak vás zaujíma, akým spôsobom sa darí vítať každý deň 170 tisíc ľudí, ktorí e, cestujú do Luxemburska každý deň za prácou e, z okolitých troch krajín, čo je na jednej strane veľkou výhodou pre Luxembursko, ale na druhej strane to vytvára obrovské dopravné problémy. Je to z tohto európskeho hľadiska je to asi najväčší región, ktorý zaznamenáva túto mobilitu príjazdov pracujúcich e, na svoje územie. Takže môžeme využiť skúsenosti z vytvárania takýchto pracovných trhov, regionálnych pracovných trhov. Tá dedina, e, kde ja som bol starosta, mala 2500 obyvateľov a zistil som, aké je ťažké nie len pre MSP, ale aj pre miestnú samozprávu sa e, prvýkrát zúčastniť nejakého európskeho projektu a myslím si, že komisia by sa mala naozaj snažiť o to zjednodušenie, mala by sa snažiť pomôcť všetkým tým, ktorí sa takýchto projektov chcú e, e, zúčastniť. Pán Omarži, samozrejme, klimatické zmeny, to je veľká téma luxemburského predsedníctva a nielen v súvislosti s koheznou politikou, ale vo všeobecnosti. A robíme všetko preto, aby to nebola chyba Európy, aby sme sa aby teda e, aby sme sa dopracovali k dohode v Paríži. Francúzsky minister e, zahraničných vecí, aj pán Fabius, E, urobili veľmi veľa stret a ja som sa stretol s pánom Fabiusom. Naozaj urobíme všetko preto, aby Európska únia nebola tým organizmom, tou entitou, ktorá by nejakým spôsobom zabrzdila tieto multilaterálne rokovania a dohody Možno v niektorých individuálnych prípadoch budú nejaké výhrady, ale zo všeobecného hľadiska sa budeme snažiť zakotviť do dohody významnú úlohu regiónov a komún. Dúfame, že dosiahneme záväznú globálnu dohodu v Paríži ale to bude rámec, ale tí, ktorí budú musieť realizovať tie politiky zmierňovania dôsledkov, ako aj adaptácie sa na klimatické zmeny, tak to budú mestá a komuny. A som rád, že tu padli tie slova miernych samozprávy. Ako bývalý starosta si uvedomujem význam týchto entít Európska únia možno niekedy je príliš ďaleko od toho, od tých svojich obyvateľov, aby ich dokázala presvedčiť, aby ju pochopili a preto si myslím, že úloha komúna regionov a miest je veľmi dôležitá, aby sme urobili to, e, aby sme išli z toho miestneho riadenia na tú globálnu úroveň a aby sme mohli uvažovať o spolupráci, o družobných vzťahoch medzi komunami, regiónmi v Európe aj v tomto zmysle. A to je jeden z kľúčových prvkov našej stratégie, pretože keď sa dohodneme, dúfajme, že sa dohodneme, tak budeme mať možnosť to rozpracovať na všetkých úrovniach a malo by byť aj viacej prostriedkov na realizáciu tejto stratégie. A v prípade imigrantov áno, kohezné fondy môžu týmto krajinám príjmu pomôcť pri riešení problémov. A aj odtiaľ budeme mať output, teda výstup z, zo samitu e, šéfov vlád a štátov. E, v Korepery sme sa včera dohodli aj k ďalšej problematike. A je teda samozrejme na komisiu, aby k tomu mm, dala svoje definitívne riešenie. Pani Vanna, e, čiastočne som už odpovedala na väčšinu vašich otázok a k tomu greening e, európskeho semestra a teda vplyv, e, ako môže mať životné prostredie na európsky semester. Hovorili sme o rozvoji, o hospodárstve, o zamestnanosti, nezamestnanosti, sociálnej súdržnosti. Toto všetko e, má aj tento aspekt, ktorý ste vyspomenuli, toho greeningu a environmentálneho hľadiska. My budeme venovať počas nášho predsedníctva maximum pozornosti, aby táto myšlienka sa rozvinula. Je to tretí pilier udržateľnosti, aby bol prítomný v našom semestri. cieľom udržateľného rozvoja máme určité ukazovatele, ktoré sa môžu aplikovať na všetkých komisiu, parlament, členské štáty a tak ďalej. A tu môžeme konštatovať, či sa tých 17 bodov udržateľného rozvoja aspektuje, eh, rešpektuje a v európskom semestri budeme týchto 17 cieľov sledovať a systematicky eh, sa nimi zaoberať. Už minulý týždeň sa urobil prvý pokus, e, ako spracovať týchto 17 cieľov. Môžete mať už aj informácie na internete, e, či členské štáty postupujú dobre. Myslím, že Luxembursko je tak v strede rebríčka. Ale to je e, niečo veľmi dôležité. Verejnú mienku to zaujíma a aj to budú sledovať aké je prepojenie európskeho semestra s cieľmi udržateľného rozvoja. a Musia byť navzájom prepojené. A to, čo povedal pán, pani Mato, eh, mohli by ste ešte zopakovať? Sí, grazie. Eh. Ďakujem. Pýtala som sa, ako predsedníctvo chce implementovať známy plán na stimuláciu ekonomického rastu a konkurencieschopnosti tých 350 miliard a či už máte nejaké výsledky? I don't see concrete results yet. Yeah. Yeah. Yeah. Konkrétne výsledky ešte nie sú. It was a very honest answer. to bola veľmi úprimná odpoveď. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Je tu zoznám rečníkov, sedem kolegov sa si žiadalo o slovo a poprosila by som vás, aby ste sa obmedzili na jednu minútu v rečníckom čase, aby sme dali príležitosť aj generálnemu tajomníkovi, aby odpovedal pani Breso, nech sa páči. Merci, euh, je voulais... Ďakujem. Chcela som sa vrátiť GST mienite zrevidovať úpravu, aby nebola taká závislá od rozhodnutí členských štátov. Je to nariadenie? Prečo potrebujeme ešte dohodu členských štátov, keď je to na úrovni miestnych samozpráv, ak by som vám mohla poradiť? E, je potrebné túto fázu odstrániť. E, sme v Európe, máme spoločné úpravy smernice tak na čo to schválenie štátov? Hovorili ste o alpskej makroregionálnej stratégii, tá sa bude schvaľovať, klimatický aspekt je tiež veľmi dôležitý a budete venovať špecifickú pozornosť aj tejto otázke. Je to veľmi krehká oblasť vzhľadom na to, že je horská a podobne. Ďakujem. Pán Arimon. Milí kolegovia z Luxemburska, ja som z východného východnej časti Belgická som vašim bezprostredným susedom a v každodennej práci poslanca sa často stretávam s ľuďmi, ktorí každodenne dochádzajú za prácou do Luxemburska z môjho regiónu a tam je práve vidno, či ten vnútorný trh, pracovný trh funguje alebo nie. Vy ste hovorili o tom novom mm, mýte, o novej možnosti, je to zaujímavé, ja sa tým zaoberám a v práci zistíme, že sa ďalej nedostaneme, pretože je rozdielná legislatíva, ale je tu politická vôľa zákony zmeniť. Hovorili ste o cle a o mýte a že ste to predložili na výbore regionov. Mohli by sme dostať aj my túto dokumentáciu? Som naozaj veľmi zvedavý, čo z toho vzíde. Alebo mohli by ste už teraz povedať niečo konkrétne o tom, čo sa zmení ja si myslím, že aj pre také programy ako Interreg a tak ďalej je to naozaj veľmi životne dôležité. Ďalší rečník, pán Bogovič. Chvála za predstavito vašich prioritiet. E- Ďakujem pekne za to, že nám približíte svoje priority. Ja môžem povedať, že súhlasím s vašimi stanovenými prioritami. Musíme sa sústredovať na policentrický rozvoj. Musíme rozvíjať mestské oblasti, ako aj vidiek to je totiž kľúčové pre stabilitu jednotlivých krajín. Ja som zo Slovenska a viac ako 50 našich obyvateľov žije na vidieku. Máme na vidieku dobre rozšírenú infraštruktúru, ale potrebujeme pracovné miesta. Hovorím o tom v súvislosti s aktuálnymi témami a síce konkrétne s presťovalectvom zo Severnej Afriky, z Blízkeho východu. Presťahovalci prichádzajú do Európy a toto presťovalectvo taktiež prebieha aj v rámci EÚ. Veľmi ticho ľudia odchádzajú zo svojej krajiny, aby pracovali v inej EÚ krajine. Teda aj tu je migrácia. Ja si myslím, že ak nevytvoríme stabilné podmienky pre všetkých, a ako aj na vidieku, aj v mestách, budeme mať v budúcnosti veľké problémy. Okrem toho, sa musíme sústredovať na krajiny, ktoré sú na ceste do Európy, na krajiny Západného Balkánu. Musíme im pomáhať a aj to zvyši našu stabilitu a koheznosť. Pani Mišel. Ja, herzlichen Dank. Äh, Ďakujem. Naozaj máte veľmi ambiciozne ciele. Veľmi ma teší najmä to, že Hovoríte o zahrnutí územných um, a regionálnych um, subjektov uh, do um, svojich plánov. Po uh, výbor regiónov, som pôsobila ja spolu s pani Breso. My sme v podstate s tým, tak povediať, vyrástli už celé roky. E, to je naša požiadavka a preto ma môžem len povzbudiť, aby ste naozaj sa snažili dosiahnuť aj konkrétne Mm, cieľe, výsledky. Chcem sa opýtať v súvislosti s eh, prisťovaleckou eh, otázkou, či nepotrebujeme eh, v oblasti regionálneho rozvoja územnú spoluprácu aj práve hraničných regiónov, ktorá sa bude sústredovať na politiku prisťahovalectva. Utečenická politika je predsa niečo viac ako len aktuálna situácia, ktorá je len prechodnou situáciou Migrácia znamená integráciu do spoločnosti, taktiež e, nové um, stimuly, a to predovšetkým aj v týchto hraničných regiónoch. Máte k tomu nejaké konkrétne predstavy? Ďakujem pekne, pán Etheridge. Ďakujem. Ja sa zrejme vyjadrím tým istým témam ako aj ostatní, ale tak trošku s iným nádychom, tak uvediac. Čo sa tých klimatických zmien, ste zjavne presvedčení, že ak nezmeníme naše postupy, tak sa e, všetci ocitneme na plávajúcom ľadovci. Znamená to, že mesta ako Birmingham sa môžu e, tešiť e, na rôzne mýtne poplatky pre autá, tak ako sa to zavádza v iných mestách a možno sa bude v premiére vyžadovať poplatok aj za odpadky z domácnosti, tak ako je to stanovené cieľom do roku 2020. Zdá sa, že cieľom Európskeho parlamentu je pripustiť, eh, aby aktuálna situácia pristahovalcov eh, pokračovala naďalej, eh, aby sa to dokonca zvyšovalo, tie počty migrantov. Ako prosím vás, môžete pri najlepšej vôli naplánovať, zorganizovať akúkoľvek regionálnu alebo súdržnú politiku, keď jednoducho nemáte predstavu o tom, koľko ľudí sa ocitne v jednej časti Európy v danom momente. Isté, že znamená to automaticky, že všetky nejaké konkrétne návrhy sú úplne zbytočné Ďakujem pekne, pán Zeller. Ďakujem, pani predsedníčka. A ďakujeme aj vám, pán minister, že ste prišli, že ste nám predniesli takýto angažovaný plán v oblasti politiky, súdržnosti regionálnej politiky a najmä to, že poukazujete najmä na cezhraničnú spoluprácu. My sme v šiestej koheznej správe a kohezie práve na toto poukazovali, že to tam chýba parlament minulý týždeň e, na toto e, ešte sa odvoláva, že regionálna kohezná politika musia byť ožitkovými témami. V zásade nariadenie v predmetnej oblasti by sa malo rozšíriť napríklad e, problém, ktorý spomínate, čo sa týka cezhraničného spracovania odpadových vôd. Toto v súčasnosti pokrýva aj nariadenie, ktoré je platné Dalo by sa to uskutočniť, ak by neustále na národnej úrovni nevznikali prekážky práve v týchto regiónoch, ktoré by chceli spolupracovať zahranične. A na druhej strane som si všimol, ja som pôsobil ako spravodajca pre toto nariadenie, že tu je nedostatok spolupráce medzi tými, ktorí z praxi e, vykonávajú Interreg a tí, ktorí by chceli využívať toto nariadenie ako nástroj. Aj tu podľa mňa by si to žiadalo takú lepšiu osvetu, aby ten právny základ sa možno rozšíril. No a tretí prvok sa týka toho, že v, vo svetle aktuálneho diania vidíme, že hranice sa stávajú nepriepustnými a cetraničná spolupráca, ktorú sme si vybudovali aj k susedným štátom, zdá sa, môže byť možnosťou na posilnenie týchto hraničných oblastí. Možno Luxembursko nie je jedným z tých slabších regiónov ekonomicky, ale sú tu aj také regióny, ktoré sú ekonomicky slabšie a tie by z toho mohli profitovať. Ak by ste sa mohli uberať cestou, ktorú ste popísali, bol by som vám veľmi vďačný. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rurs. Veľmi stručne. Rád by som povedal, že je to 24 rokov, čo sa venujem na miestnej politike, regionálnej politike a som rád, že teraz sa venuje väčšia pozornosť tej blízkosti ten konkrétny príklad využívania e, odpadových e, vôd je veľmi dobrým príkladom, ako funguje princíp subsidiarity v praxi. Len by som rád povedal, že sa zhodneme na tom, akú dôležitú úlohu môžu zohrávať malé a stredne veľké mesta. E, mesta tejto veľkosti a také policentrické strediská, ktoré by mohli pomáhať týmto menším a stredne veľkým mestám. To by bola veľmi dôležitá stratégia. Tá urbánna stratégia má rovnako veľký význam, nesmieme na ňu zabúdať. A myslím si, že pridaná hodnota ktorá je v koheznej politike, sa musí realizovať ruka v ruke so stratégiou 2020. Pán Novakov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tiež pôsobil ako primátor, ale vnímam otázky trochu inak. Celkom iste viete, že niekedy na to, aby sa miera chybovosti zachovala na súčasnej úrovni zhruba 2%, čo nám e, dokáže ušetriť e, milióny e, na stratách, tak vlastne míňame dvojnásobok tej sumy, ktorú by sme ušetrili tým, že to kontrolujeme. Nezdá sa vám, že trošku sa to v členských štátoch skreslenie vníma. Ďakujeme pekne za túto stručnosť. To bola posledná otázka. Pán minister, poprosíme o stručné odpovede. Um, so I, uh... Ďakujem pekne, pokúsim sa odpovedať. Um, zaznelo viacero otázok v Nemčine, tak možno im odpovieme v ich jazyku. Ten nový právny nástroj ktorý chceme vytvoriť okrem platného nariadenia. Nemal by to byť nejaký nástroj konkurenčný, skôr doplnkový. Toto nariadenie je na to, aby sa vytvárali štruktúry, ktoré by mali umožniť relatívne koherentnú spoluprácu, ale tieto štruktúry sami o sebe nezru, nerušia automaticky e, platné prekážky. My vidíme, že je 5 takýchto nástrojov napríklad v Luxembursku. Keď sa pozerám konkrétne na ne, ide tu o spoluprácu v oblasti softvéru. Napríklad e, tu e, môžeme manažovať väčší region Interregu, môžeme zamestnať ľudí, ale keď sa zamyslíme nad tým, či e, chceme niečo v praxi podporovať, napríklad nejakú čističku odpadových vôd, alebo Francúzi chcú investovať do veľkého projektu v Luxembursku. Toto nie sú aspekty, ktoré spadajú práve do e, pôsobnosti tohto nariadenia. Tu sa musí jednoducho zohľadniť legislatívy oboch členských štátov. Ak chceme napríklad ehm, vybudovať električkovú tráť z Luxemburska až za hranicu Francúzska, musí e, francúzsky parlament zmeniť francúzsky zákon na to, aby táto električka mohla ísť až na francúzske územie. Teda, tak ako už povedala pani Breso, La région française qui voudrait participer. To, tí, ktorí by sa chceli e, zúčastniť tohto projektu na električku a mali by sa spýtať národných orgánov, že či pri pre túto linku či máme postupovať e, podľa francúzskej alebo luxemburskej, čiže konkrétne v tomto prípade, e, že by sa aplikovala napríklad luxemburská legislatíva, aby sa nevymyslela nejaká, nevymyšľala nejaká tretia jurisdikcia, neaplikovalo zákon tretej krajiny či entity, ale aplikovať na tento projekt aplikovať legislatívu jednej krajiny a, a e, proste požiadať o povolenie na konkrétny projekt. Dúfam, že som tým e, tak trošku odpovedal aj na otázku, um, ktorá tu padla ďalej v tejto súvislosti. Isté, že veľmi radi vám poskytneme konkrétne podklady. Už máme e, aj konkrétnu prípravnú prácu za sebou. Isté, že v priebehu nášho predsedenia sa nepozadí, ale celé uzavrieť na to sú ešte príliš mnohé prekážky, ale dovneme sa, že vďaka nariadeniu Európska únia bude môcť ďalej pracovať na legislatíve, aby sa vytvorili priestory pre členské štáty, aby mohli aj oni upraviť svoju legislatívu. Ak bude ochota spolupracovať, tak sa vyhodnotí, ktoré konkrétne e, regionálne orgány by prichádzali do úvahy pre takúto užšiu spoluprácu. Nám už je teraz jasné, že sa to nemôže rozšíriť na všetky oblasti. Zajtra chceme teda respektíve je nám jasné, že od zajtra nemôžeme e, toto všetko prispôsobiť nejakým zahraničným projektom. E, to by bolo zložité, keď sa napríklad pozeráme na energetickú výrobu, hovoríme o liberalizovanom trhu s energiou na úrovni EÚ. Ja naozaj nechápem, ako by sa z belgickej, e, belgického veterného mlyna, ktorý produkuje veternú energiu mohol prepraviť získaný elektrický prúd do luxemburskej siete. Um, to samozrejme v praxi nebude také jednoduché, ale snažíme sa vytvárať eh, preto predpoklady a nástroje. Ďalšia otázka. Súhlasím, že sa musíme snažiť získať si eh, jasný pohľad nielen na medzinárodnú eh, migráciu, ale taktiež na vnútroeurópsku ja mm, pochádzam z vidieckého regióna, podľa mňa je veľká škoda, že ľudia odchádzajú z vidieka do miest a domnievajú sa, že svetlá budúcnosť ich čaká iba v nezničtených mestách. Myslím si, že tu máme nový nástroj, tretia priemyselná revolúcia, internetová revolúcia, prináša množstvo nových príležitostí pre eh, pohraničné regióny aj pre vidiecké oblasti. Keď sa pozrieme pozorne na našu, našu spoločnosť, Myslím, že vidíme dve hlavné zmeny, ku ktorým dochádza. Jednak centralizované štruktúry sa menia na decentralizované štruktúry, len si pomyslite na energetický um, prírod v Nemecku. To je dobrý príklad práve tejto decentralizácie. Na druhej strane sa posúvame od konkurencie k spolupráci. Keď sa pozrieme na to zdieľané hospodárstvo so mladými, ľuďmi, ktorí to využívajú, e, prebiehajú tu naozaj obrovské zmeny. Myslím si, že tieto dve tendencie, ako aj e, tendencia decentralizácie spolupráce, myslím si, že to je veľká príležitosť pre vidiecké oblasti a zároveň aj pre cezhraničné regióny. Často práve vidiecké regióny sú tými pohraničnými regiónmi. U nás v Malom Luxembursku vidíme, že ak politicky zodpovední, ak e, taktiež občianská spoločnosť, ak miestni politici si neuvedomujú, že sú tu tieto veľké možnosti príležitosti, nebudú ich využívať. A opäť veľké mesta budú rýchlejšie a tam sa budú vytvárať pracovné miesta. Môžeme povedať, že keď Lufthansa je schopná robí to účelníctvo v Indii, prečo nemôže mať firma sídlo vo Francúzsku a pôsobiť niekde na vidieku, alebo iná firma um, mm, mať sídlo v Bruseli a zároveň pôsobiť niekde v pohraničnom regióne Nemecku. Myslím, že práve toto sú územné dopady európskej politiky súdržnosti. Je to kohezná politika v roku 2015 a tá nemôže byť predsa rovnaká ako v 90. rokoch. Toto máme na mysli, keď hovoríme o dlhodobých strategických diskusiách, e, o e, ďalších možných vývojoch e, do budúcna. A to bude samozrejme na plne práce nielen luxemburského predsedníctva, ale ďalších v priebehu 15 rokov. Thank you. Thank you very much. Allow me to thank to the State Secretary. Thank you. It, it was a very E, ďakujeme veľmi pekne, vážený pán minister, za to, že ste prišli. Veľmi nás to obohatilo. Budeme naďalej v kontakte. Chceme podporiť e, všetky iniciatívy luxemburského predsedníctva s veľkou ochotou. Viem, že poslanci výboru regí budú veľmi radi informovaní o všetkých vašich aktivitách. Ešte raz srdečná vďaka.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 Colleagues, I ask you again to take your seats. Kolegovia, takže zaujmite svoje miesta, prosím vás, aby sme mohli pokračovať v schôdzi. We have our next guest here in the meeting room, so please let us begin. Takže začníme. Dobrý predsednička. Vážení kolegovia, viete, že pani komisárka Kretu prišla do našeho výboru, asi bola tu už len pred dvoma týždňa, aby nám predstavila legislatívny návrh pre navýšené financovanie v rámci koheznej politiky pre Grécko. Bolo to naliehavý postup. Kvôli tomu sme mali mimoriadnú schôdzu, preto pani komisárka na tú schôdzu prišla. Ale dnes prišla opäť medzi nás eh, pre výmenu názorov o cezhraničnej spolupráci, ktorá e, tiež aj súvisí s 25. výročím Interregu. A v tom Interreg vznikol v roku 1990, e, ešte v minulej e, štvrt, poslednej štvrtine minulého storočia a prispel k kohéznej politike v roku 2014 až 2020 najmä tú časť Európskej územnej spolupráce a s tými hlavnými troma piliermi, teda cezhraničnej, transnárodnej a medziregionálnej spolupráci sa sústreďuje predovšetkým na európske regióny, ktoré pokrývajú asi 37 všetkej európskej populácie. Interreg pokrýva všetkých 28 členských štátov, tri krajiny EFTA, Norsko, Švajčiarsko, Lichtensteinsko, 6 prístupových krajín a 18 susedných krajín susediacich krajín. Program je financovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj. Rozpočet je malý, má menej ako 3 celkového rozpočtu na kohéziu, ale tisícky projektov už zmenili životy miliónov občanov, budovali mosty medzi ľuďmi a organizáciami hlavne v hraničných oblastiach. Takže dnes prišla medzi nás pani komisárka, aby nám ho rozprávala o úspechu a úspešný, úspešný príbeh. A ja teda eh, začínam túto prezentáciu s tým, že eh, je to naozaj úspešný príbeh a máme eh,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 see, it, you see, it was a very short movie, but about success, success story. To krátke, krátky film, ale naozaj e, o úspešnom príbehu a ďalší e, do, ďalšie dobré správe sú, že môžeme pokračovať v našej rozprave až jednej kvôli týmto prerušeniam, k ktorým došlo. Takže môžem dať slovo teraz pani komisárke Kretu, aby nám porozprávala e, úspešný príbeh Interregu. Ďakujem pekne. Veľmi sa teším, že som tu medzi vami a že sa môžem zúčastniť rokovania výboru e, v Regi aj v v súvislosti s nedávnym vývojom a udalosťami um, sa, je tu veľmi dôležitá regionálna politika. A bola som eh, minulý týždeň na konferencii k 25. výročiu Interregu a ďakovala som mnohým, ktorí umožnili Interreg za celé tieto roky a v podstate už aj z tohto krátkeho videa ste mohli vidieť určité výsledky ktoré boli dosiahnuté. Ja by som začala svoje dnešné vystúpenie tým, že by som srdečne poďakovala všetkým, ktorí buď prostredníctvom Interregu alebo cez iné kooperačné aktivity prispeli modernizácii Európy, kde vlastne sa rozmanitosť stáva výhodou Eh, je tento príklad eh, dobrý príklad pre nás všetkým a je to aj zdroj energie pre pokračovanie ďalej v spolupráci. Ako povedala pani Mihajlova, že tento Interreg vznikol v 90. rokoch, pričom hlavný cieľ bol eh, kompenzovať zavedenie denie vnútorného trhu pre niektoré regióny. Na začiatku to bol Interreg EU 15 a pre tých to bolo známe, ale pre niektorých z nás, ktorí prišli zo strednej východnej Európy, je dynamika Interregu ešte však nám dostala len nedávno a pomohol nám eh, vyliečiť určité rany z minulosti a zabezpečiť lepšiu budúcnosť našim deťom Môžem teda s radosťou povedať, že Interreg za posledných 25 rokov nám všetkým pomohol dosiahnuť dôležitý pokrok aj s pomocou e, veľmi silnej podpory Európskeho parlamentu. Ja by som teda rýchlo prešla cez tieto výdobytky tohto e, Interregu. Ale teda nesmieme to stratiť do zreteľa, e, Prvá, prvý veľký e, úspech tohto spočíva v dôvore, dôvere bol tu teda program, mierový program, ktorý podporoval zmierenie a to bolo veľmi dôležité pre vytvorenie dôvery a z môjho pohľadu je teda polutovanie hodné, že sú tu niektoré hlasy, ktoré hovoria, že riešením našich problémov je stavanie múrov. Musíme pochopiť, že spoločné výzvy prekonáme len spoločne, e, pričom musíme rešpektovať dôstojnosť každého človeka a byť tolerantní voči zraniteľným osobám, tým, ktorým trpia ale zároveň musíme byť obozretní z hľadiska našej spoločnej bezpečnosti v našich krajinách aj pre nás všetkých. Ja som už aj včera povedala na kolégiu, e, susedia sú ako rodiny, nemôžeme si ich vybrať, ale musíme s nimi žiť, musíme sa chápať e, a musíme hľadať riešenia problémov. E, takže ja som veľmi smutná z toho, keď vidím, že krajiny nie sú schopné spolupracovať, aby spoločne riešili problém alebo tlak, ktorý sa týka nás všetkých. E, dôležitá vec alebo výsledok Interregu je zlepšená konektivita. Interreg e, podporil asi 3500 projektov, mosty, cezhraničné cesty a podobne. Keď chceme vyvíjať spoločnú infraštruktúru, takisto e, tomuto prispieval projekt. Dôležité je takisto aj mm, zlepšenie životného prostredia. Bol tu aj pekný projekt medzi Francúzskom, Španielskom, um, teda zdravé prostredie, výstavba nemocnice, ktorá slúži obom stranám hranice napríklad. Na takéto projekty musíme všetci byť hrdí. Uvedla som teda príklad nemocnice v, v Vyserde, neviem, či som to dobre vyslovila, ktorá slúži tisíckom, tisícom občanov na oboch stranách hranice vo Francúzsku a Španielsku. Um, Ďalej, e, rieky a lesy už nie sú hranicami a katastrofy, či už sú, e, tiež nepoznajú žiadne hranice, a však nedávne záplavy e, Dunaja alebo lesné požiare v Alpách nám pripomenuli, že musíme spoločne bojovať proti zmenám klímy, pretože ľudia z oboch strán hranice museli spojiť prostriedky a sily. Ďalej, ďalší výdobytok je rast a zamestnanosť, napríklad Interreg v Pomalskej oblasti, alebo politiky, ktoré boli podporované transnárodnými programami spolupráce, preukazujú, že Interreg môže výrazne prispieť riešeniu veľkých vízie, pred ktorými dnes stojíme a už e, to vyspelo takisto k zamestnaniu mnohých e, obyvateľov, občanov Európy, ktorí boli predtým nezamestnaní. Interreg e, takisto skladie vysokú politickú hodnotu mnohým programom a je na to pripravených viac ako 10 miliard eur na najbližšie roky. Avšak sú, je treba ešte dosiahnuť dosť veľký pokrok, pretože ešte stále tu je množstvo prekážok právneho charakteru, administratívneho charakteru a to vlastne zaťažuje tieto cezhraničné e, aktivity. Jednou z mojich priorít e, je všetko urobiť toho inventarizáciu a z toho pripraviť konkrétny návrh. Chcela by som takisto zabezpečiť vedenie verejného pripomienkovania o toho, aké sú existujú prekážky a bude to pripomienkovanie k dispozícii od 31. septembra do 31. decembra. To bude verejné pripomienkovanie, 3 mes- ktoré bude trvať 3 mesiace a každý bude mať možnosť sa vyjadriť. Ehm, vy ako, ste, ako členové výboru vás sa musím spoliehať, nielen, že sa zúčastnite tohto pripomienkového konania, ale že pripravíte alebo robíte dobré návrhy, a aby ste podporili eh, obyvateľov, ktorí žijú na hranici v hraničnej oblasti a podporiť takisto aj podnikateľov, aby stielali svoje skúsenosti a pripravili návrhy. Ďalej, e, pokiaľ ide o prekážky, e, hraničné bariéry, o ktorých e, viete, tie, na tie treba poukázať v tejto rozprave, takisto treba hovoriť, pripraviť stratégie, makroregionálne stratégie. Je tu správa pána Javkočiča pre Adria, Jadranský región, ktorej to sa ešte vrátim. Mm, makroregióny si vyžadujú e, spoluprácu nového prístupu. Ďalej, pokiaľ ide o teritoriálnu spoluprácu, táto stratégia pre makroregionálnu spoluprácu to um, je pod vedením zúčastnených krajín, ktoré vlastne potom spoločne tvoria dlhodobé ciele a budujú na spoločných eh, príležitostiach. A tradičné eh, nástroje z územnej spolupráce sú tiež využívané, pretože pomáhajú miestnej ekonomike, najmä v oblasti inovácií a posilňujú takisto inštitucionálne kapacity v rámci budovania partnerstiev medzi alebo transnárodnými partnerstvami a taktiež eh, E, sa využívajú aj iné fondy, ako napríklad Európsky sociálny fond, ako aj e, fondy z Európskej investičnej banky a podobne. Pokiaľ ide o projekty cez hraničného či cez nadnárodného rozsahu, e, tieto budú prioritou a chcela by som povedať, že vlastne tieto projekty už od roku 2009 e, boli veľmi úspešné a e, členské štáty spoločne koordinované, koordinovali implementáciu makroregionálnych stratégií v Povalskej oblasti, e, v Dunajská oblast, tam boli veľmi konkrétne výsledky a stratégia pre Jadran, tam bola prijatá minulý rok, tá tiež má pred sebou veľké výzvy, a ktoré chce riešiť a v neposlednom rade stratégia pre Alpský región, tá bola schválená len v júli, tá by mala priniesť výsledky na budúci rok. Pre tieto štyri stratégie musia byť dispozície aj nástroje, aby sa riešili problémy, ktoré ktorými tieto regióny stoja. Z tohto pohľadu komisia víta odporúčanie, ktoré pripravil aj pán Jakovčič v jeho správe o jadranskej regióne, o ktorej sa bude diskutovať, myslím, že dnes popoludní. Pre túto makroregionálnu stratégiu eh, musia zabezpečiť aj zúčastnené strany dostatočné eh, aj komunistratívne zdroje, ktoré budú zamenovať venovať eh, implementácii týchto stratégií A toto je veľmi dôležité pre komisiu, je to takisto na členských štátoch, aby naozaj sa toho chopili a boli tými prvými, ktorí na tom budú pracovať. Je treba takisto šíriť osvetu o týchto stratégiách a tie treba zabezpečiť viditeľnosť u jednotlivých vlád. Majú k tomu príslušné legislatívne nástroje, ktoré môžu potom prispieť k lepšiemu zosúladeniu národných politík, investičných plánov k strategickým cieľom a je to ešte aj relevantnejšie pre kandidátske a potenciálne ďalšie kandidátske krajiny. A uvedomujem si, že po tom, čo pán predseda Juncker oznámil, že je to politické rozhodnutie, že nebudeme v tomto mandáte, v tomto legislatívnom období rozširovať Európsku úniu, členské, všetky kandidátske štáty vlastne majú len tento rámec mm, túto možnosť. E, čiže napríklad e, v tejto strategii pre Jadran sú 4 členské štáty a 4 nečlenské štáty a je to vlastne len jediný rámec, e, v rámci ktorého môžu prísť ministri a stretnúť sa pri stole a vymieňať si názory. Myslím si, Takže mali by sme týmto krajinám ponúknuť určitý, e, určitú, určitý pocit e, spolupatričnosti aj toho, že oni medzi nás patria aj v budúcnosti, aj, nie na budúcnosti, aj teraz. Ďalej, myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby sa každý pripojil a zapojil, aby to mohlo byť úspešné, teda členský štát každý, aby poskytol aj administratívne kapacity. Týmto by som ukončila svoje vystúpenie, aby som poukázala na situáciu utečencov, pretože to je našou najväčšou obavou. E, predseda minulý týždeň povedal, že to je prvá priorita. Je to otázka ľudskosti a ľudskej dôstojnosti, ale pre Európu je to takisto otázka historickej spravodlivosti Ehm, Európa je kontinentom, kde prakticky každý bol chvíľu utečencom. Aj ja som uteč, rodina utečencov, moja rodina utiekla z Kišineva, keď došli eh, Rusi Takže my sme tiež e, ochotní podporiť Európske štruktúrálne investičné fondy v roku 2014 až 2020 e, sa pripraví 20 miliard eur na opatrenia inkluzívneho rastu. To zahrňa aj sociálnu integráciu, vrátanie integrácie legálnych migrantov výstavbu eh, bývania a aj v mestských oblastiach. Ja sa idem stretnúť eh, alebo na stretnutí v Luxemburgu sa takisto vyjadrila podpora takémuto opatreniu v rámci týchto nových programov. Čiže výzvy, pred ktorými momentálne stojíme, ekonomická kríza, príchod, prílev utečencov, všetko toto podporuje našu vieru, že spoluprácou budeme oveľa silnejšími, potrebujeme viac a nie menej spolupráce, viac Európy, nie menej Európy. Územná spolupráca je prostriedkom pre silnejšiu úniu a e, preto dúfame, že môžeme počítať s vašou podporou a spoločne sa nám to určite podarí. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa na, tú, na vašu diskusiu. Ďakujem. Thank you, Commissioner. Good, very nice speech. Thank you. Thank you, Thank you very much. Uh, as usual, we'll uh, continue with... Uh... Ďakujem pekne. Najskôr um, dáme slovo koordinátorom a v rámci diskusie za jednotlivé politické skupiny. Pán Falnisterov, nech sa páči. Ďakujem. Cítime sa tu ako jedna rodina. Želáme si všetko najlepšie k narodeninám. Ale kde je prosím torta? No, torta je na fotke. Cake and it's Oh, okay. okay. Okay. No, I know. I got it. Yes. So you have it. <laughs> Thank you very much. But uh, it's really that I've Naozaj mám takýto silný pocit, pretože 90. rokov som pôsobil ako regionálny minister a mali sme bohaté skúsenosti so zahraničnou spoluprácou. Potom neskôr som pôsobil ako predseda asociácie eh, pre bezhraničnú Európu, teda naozaj eh, eh, to veľmi dobre poznám a pamätám si, že parlament vždy kladol veľký dôraz na túto časť rozvoja mm, politiky. Kladli sme dôraz eh, taktiež eh, na konkrétne návrhy mm, rady, aby tomu zodpovedali eh, ďalej. Čo sa týka územnej spolupráce, áno, to je síce v poriadku, ale za týmto rámcom nám trošku niečo uniká. Keď sa pozerám na túto šiestu koheznú správu, správu pána Dojča z Európsky parlament, neviem, či sa môže na vás polahnúť, že v siedmej koheznej správe budú veci úplne inak. Začali by sme eh, podľa mňa eh, práve územnou súdržnosťou a z nej by sa mala stať konkrétna kapitola v zmluve. Ten aspekt územnosti totiž sa trošku stráca. Územná spolupráca je súčasťou e, práve tejto problematiky, teda čo je za tým, ako sa vysporiadať s tými veľkými výzvami. Je ich tu naozaj mnoho. Toľko teda môj podnet pre ďalšiu prácu. Ďalej po tretie, Spomenuli ste pristahovalcov, utečencov. Myslím, že je veľmi správne, tak ako tu už dnes ráno zaznelo, že by sme mali požiadať o plnú flexibilitu v tých krajinách, kde sú tie problémy najpálčivejšie. A dokonca by sme sa podľa mňa mali ponaučiť aj z prípadu Grécka. V prípade Grécka sme povedali, že spolufinancovanie úplne odstavíme Naša skupina, skupina EPP, e, tvrdila, že ak to bude potrebné, predložte návrh, kde sa spolufinancovanie posunie na zhruba 95 a každý región alebo krajina ktoré to budú potrebovať na napríklad ubytovanie. A spomenuli ste už, že je 20 miliard dispozícií. dispozícii. Neviem, prečo to však tak neurobíme. Nič to predsa nestojí. A ak to krajiny podporujú, prečo to neurobiť? V nových návrhoch prosím teda sa snažte upustiť od spolufinancovania. A ešte posledná vec. Včera sme dostali správu Európskeho dvora auditorov na tému výkonnosti verejného vstarávania. Výsledky neboli dobré v tých štyroch krajinách, ktoré sa tam skúmali. Mohli by sme, prosím, na budúce, keď prídete, hovoriť aj na túto tému, pretože tieto podmienky ex ante v podstate zastavujú prítok peniazy do krajín a ja by som rád, keby sme o tom mohli niekedy diskutovať, aby sa to mohlo naplánovať. Ďakujeme. Áno, stretnutie e, s pánom komisárkou takmer vždy zahrňa prípravu už ďalšieho potom následného stretnutia pani Krel. Ďakujem, pani predsednička, vážená pani komisárka. Chcela by som využiť príležitosť a zablahoželať k 25 rokom úspešnej práce v Interregom. Ja sama pochádzam zo Saska, to je región, ktorý od 90. rokov, konkrétne od 1990. roku je súčasťou EÚ a podiela sa aj na tejto zazračnej spolupráci a Sasko, čo sa týka veľkosti regiónu, má veľmi dlhú hranicu s Českom a s Polskom a dosť dobre sa vyznám v tom, čím sa zaoberajú ľudia v týchto hraničných regiónoch. A naozaj by som sa chcela poďakovať všetkým občanom, združeniam, mestám, obciam, ktoré naozaj podporujú túto zahraničnú spoluprácu a ktoré ju naplnia, naplňajú životom. Napríklad um, dvojjazyčné e, nemecko-české škôlky boli otvorené ešte dávno predtým, než boli vôbec podpísané nejaké medzištátne zmluvy a dávno predtým, e, než bolo jasné, či všetci budú mať dispozícii poistenie, keď vycestujú do inej krajiny alebo záchranné služby z Česka alebo zo Saska pomáhajú ľuďom bez toho, aby presne vedeli, či ak dôjde k nehode, či vôbec e, bude k dispozícii poistka alebo nie. Títo ľudia nám pripomínajú, že musíme pracovať na tom, nielen aby sa naplňali štátne zmluvy, ale teda nie sú potrebné medzištátne zmluvy na to, aby naozaj fungovala medzi e, štátna spolupráca. Mm, čo sa týka ešte predchádzajúcej diskusie s luxemburským predsedníctvom, myslím si, že keby neboli k dispozícii eh, mnohé podnetné situácie, tak by spolupráca nefungovala. Chcem sa obrátiť na komisiu. Um, predniesli ste to vo svojom príhovore. Budete sa snažiť o zjednodušenie, o zníženie byrokracie v tejto oblasti. Prosím, nájdete nejaký spôsob, eh, aby menšie združenie, menšie mesta a obce naozaj boli výrazne odbremenené v oblasti byrokracie, aby už nebolo potrebné písať eh, a spisovať eh, siahodlhé žiadosti s rôznymi potvrdeniami. Ehm, to sú opatrenia, ktoré sa dajú urobiť veľmi jednoducho, e, aby sa zmiernila ich byrokratická záťaž. A potom budeme môcť povedať aj auditorom, že nejde o to, či e, projekt, ktorý stojí 5000 eur, naozaj e, bol až do poslednej bodky naplnený podľa pravidel. Ide o to, či sa naozaj priamo na mieste ten projekt naplní. Isté, že keby sa robia, sme predsa ľudia, dvor auditorov predsa a nie je to najvyššou inštanciou, ktorá by mala predpisovať, eh, kedy sa majú peniaze vrátiť späť. Ja chcem oceniť eh, váš návrh flexibility v prípade pristiovaleckej krízy, aby sme mohli lepšie integrovať ľudí, ktorí k nám prichádzajú, aby sme ich mohli efektívnejšie začleniť do spoločnosti, eh, poskytnúť všetky možnosti a ak bude potrebné využiť aj štrukturálne fondy, nie ESF, e ale aj EFRE. E. Bolo by som rada, keby tu bola väčšia miera flexibility do budúcna. Ďakujem. Thank you, thank you. Mrs. Tomašič. Ďakujem pekne, pani Tomašič. Hvala lijepa. Drago mi je da ste za temelje stavili izgradnja povjerenja. Jer ako nema povjerenja... Hovorili ste o potrebe vytvoriť dôveru. Bez dôvery nemôžeme budovať nič iné takej postkomunistickej krajine, ako je moja, tak tá otázka vás možno neprekvapí. V krajinách, ako je moja, všetko závisí od toho, aká politická strana je pri moci. Transparentnosť nie je veľkou charakteristikou týchto krajín a veľmi často sa stáva farmári, rybári a tak ďalej vôbec nevedia, nie sú informovaní, čo sa deje a ak sa niečo deje, tak e, výsledky z toho, ovocie z toho zožnú tí, ktorí sú najbližšie k inštitúciám. A ako môže komisia odpovedať na tieto problémy, pretože regionálna vláda to jednoducho neurobí. Teda ľudia, ktorí nie sú vo vláde, ale ktorí si želajú transparentnosť, nemajú sa na koho obrátiť, na, akú, e, na aké dvere by mohli zaklepať. Tomašić, ja som ja dio vlasti, odnosno stranka. Áno, pripájam sa k predrečníčke, podporujem slova kolegyňa. Ja som e, tiež teraz e, členom politickej strany, ktorá je vo vláde. A pokiaľ ide o tie regionálne politiky, program Interreg je veľmi užitočný. Aj ja mám veľmi pozitívne skúsenosti, viacej ako 30 či 40 programov v mojej pracovnej oblasti, s ktorými som sa stretol, keď som bol členom Mestskej rady a spolupracoval som s kolegami eh, z susedných regiónov z Talianska a podobne a podarilo sa nám zrealizovať veľmi kvalitné, kvalitné projekty, takže Interreg podľa mňa by sa mal stať takou chrbtovou kosťou našej práce. Mohli by sme prísť aj s nejakou novou myšlienkou, nie je síce úplne nová. Okrem cezhraničnej spolupráce by sme mohli pouvažovať aj nad spoluprácou medzi regiómi, ktoré nie sú okamžitými e, susedmi, pretože takýto druh spolupráce potom prináša e, výhody na regionálnej úrovni. No, možno aj spolupráca s regiónmi, ktorí nie sú ešte súčasťou EÚ alebo ktoré sú e, susedské s našimi regiónmi ak je samozrejme voľa takéto spolupráce. Ja mám príklady na takýto druh spolupráce, napríklad e, príklady spolupráce regiónov medzi krajinami členskými a nečlenskými. Mohli by sme uvažovať aj o takýchto možnostiach, myslím si, že by to bolo želateľné. A potom makroregionálna spolupráca, aj na tomto treba ešte veľa popracovať, na tomto fronte. Určite veľmi dobre viete, som spravodajcom pre e, e, jadransko-jonskú stratégiu a ja som konštatovala, aké sú e, rozdiely, ktoré charakterizujú túto oblasť a túto stratégiu. A my musíme pochopiť, a aké sú ciele vytvorenia nejakého mikroregiónu a potom aké sú úlohy Európskeho parlamentu a čo sa od neho očakáva pre tú ktorú oblasť. Mm, dúfam, že v tomto zmysle budeme dnes aj hlasovať a, a ja som aj v svojej správe postupoval tak, aby som mal maximum informácií na to, aby sa prijali rozhodnutia, ktoré e, budú vhodné pre všetkých, zaujímavé a priaznivé, prínosné pre všetkých. E, kríza utečencov sa samozrejme dostala aj do Chorvátska. Za posledných 24 hodín sa tam dostalo niekoľko tisíc utečencov. Situácia mm, na úvod e, sa profiluje celkom dobre. Utečenci boli prijatí pozitívne, pripravili sme, tá, na, pripravili sme sa na to, nestávali sa žiadne oddelovacie múry. A, tak ten úvod, úvod je v poriadku, e, ale ak nebudeme mať vonkajšiu pomoc, tak túto úroveň pomoci utečencov, ak sa bude zvyšovať ich e, počet, jednoducho nebudeme môcť uchovať. A môže sa stať, a to by sme mali zabrániť, aby táto situácia sa nevymkla z rúk. Pán Omarži, vy ste sa rád vyjadrili, nech sa páči. Pani predsednička, ďakujem. Pani komisárka, e, Všetci by sme radi pogratulovali k výročiu Interregu e, to najlepšie. Možno niektorí sú smutný. Ja mám pocit, že aj Interreg je trochu smutný, keď vidíme, ako e, v Európe sa stavajú tie múry, ktoré vôbec nezodpovedajú duchu tohto programu, práve naopak. Interreg mal prekračovať hranice, prekážky, múry a e, mal nadvezovať väčšiu spoluprácu medzi regiónmi. Mali by sme si teda uvedomiť, čo sa deje v súvislosti s utečeneckou krízou, ktorá je skúškou pre solidaritu na európskej úrovni. A tento nový kontext musí pôsobiť tak, aby sme aj tento nový, pro, aby sme tento program konsolidovali, aby bol tak, ako je vizionársky a pozerá do budúcnosti, keďže pred nami stoja dnes isté výzvy, ako ste ich správne spomenuli, klimatické zmeny, prírodné katastrofy, zdravotnícke výzvy. Všetky nás nútia na to, aby sme na ne globálne odpovedali a to v spolupráci viacerých členských štátov a regiónov. A druhá poznámka. Už sme o nej často diskutovali. Ide o ťažkosti ostrovných a najvzdialenejších regiónov, aby mohli plne využiť možnosti Interregu a medzinárodnej či cezhraničnej spolupráce, prebehli rokovania, určitý pokrok sa zaznamenal, väčšia flexibilita, ale myslíme si, že treba ísť ešte ďalej, pretože e, tento program má veľký potenciál a záverom ja plne zdieľam stanovisko nášho kolegu Jakovčiča, ktorý hovorí, že my dnes prekročiť ten rámec hraničných regiónov a mali by sme mať možnosti spolupracovať aj medzi regiónmi, ktoré, e, ne, ktoré patria do krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Ďakujem za pozornosť. Pani Vanna. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne aj pani komisárke za vaše angažované e, vystúpenie v prospech Európy aj v prípade utečeneckej otázky a malo by sa to do koheznej politiky pretaviť, lebo aj tam musí zohrať svoju úlohu a nie len tá územná spolupráca. Eh, to by mal byť teraz cieľ spoločenstva, pretože toto je cieľ spoločenstva ako takého. Ďalej by som sa chcela ešte spýtať, že či by, eh, či by sa že aby sa nepoužívali štruktúralne fondy ako sankčný mechanizmus, pretože ak chcete robiť nejaké sankčné mechanizmy, na to sú príslušné e, články a e, kohezná politika je tu na podporu regiónov a nie, aby to stalo ako nejaký damoklov mečer na, nad regiónmi v prípade problémov. Ja by som ešte chcela vás spýtať, že či existujú aj konkrétne názory na to, a myslím si, že aj predrečnička o tomto už hovorila, aby sa štrukturálne fondy, osobne regionálny fond aj sociálny fond, aby sa mohli využiť e, narýchlo pre e, opatrenia pre obtečencov tam v tých regiónoch, ktoré sú týmto dotknuté, teda všetkým pohraničné regióny. To by bolo pre nás e, dôležité pretože to byl, bol naozaj veľmi dôležitý príspevok koheznej politiky k riešeniu utečeneckej krízy. Ďalej mám ešte jednu otázku, pokiaľ ide o Interreg a územnú spoluprácu, pretože určite to je veľmi dôležitý pozitívny príklad európskej pridanej hodnoty a mám otázku, že či máte aj konkrétne plány na zlepšenie princípu partnerstva pri uplatňovaní cezhraničných programov, čiže aby to bol vzťah nie len tých miestnych e, orgánov a obcí, ale aby e, sa to, tam zapájali aj podnikatelia a ďalšie subjekty. Ďalej, pokiaľ ide o rokovania k finančnému rámcu, či e, sa bude krátiť rozpočet na územnú spoluprácu, e, pretože je dôležité, aby boli dostatočné zdroje pre tieto oblasti k dispozícii. Predsednička, ďakujem teraz e, pani Demato. Ďakujem, pani komisárka, vitajte medzi nami. Ja nadvezujem na kolegyňu ona hovorila o partnerských dohodách nariadenia programovania 2014-2020 pre štrukturálne fondy a investície uvažujú, že tieto programy nebudú súčasťou investičné programy týchto dohod o partnerstve. Ale oni by mali byť doplnkové pre programy regionálnej spolupráce. Podľa vás vaše DG už mohlo skonštatovať nejaké problémy v tejto koordinácii a čo by sa mohlo preto urobiť a vylepšiť túto koordináciu a ako lepšie zaintegrovať sociálnych a ekonomických e, aktorov a subjekty oblasti. Ďakujem pekne. Máme ešte 11 ďalších rečníkov prihlásených do diskusie. Áno, pán Maskore, vy ste na zozname. Chcela by som vás požiadať, aby ste boli čo najstručnejší. Obmedzím to na minútu na otázku, aby dostala pani komisárka a potom ešte priestor odpovedať. Neskôr pán Arimon. Prezidente. Ďakujem, vážená pani komisárka. Myslím, že vám nemusím pripomínať, že ja, keďže som vyrastal na hranici, som presvedčeným eh, zástancom eh, takého programu, ako Interreg ale zároveň chcem povedať, eh, a to v podstate načriem do eh, toho istého súdka ako kolegyňa krela, že eh, je často veľkým utrpením sledovať, ako sa veci majú na programoch Interreg. Sa niektorí už odmietajú zúčastňovať, pretože je to príliš administratívne náročné. Um, často sa síce opakuje ako mantra, že administratívne zaťaž je veľmi vysoká, ale v tomto prípade to naozaj tak je. Uh, Um, viete mi prosím poradiť, čo týmto ľuďom môžem vlastne poradiť, aby naďalej sa podielali na takýchto projektoch a aby sa to čo skoro napravilo. Hovorili ste o verejnom pripomienkovaní, o konzultáciách. To nebude celkom stačiť, aby sa v tomto období ľudia naozaj um, uchádzali o projekty. Aké sú teda konkrétne kroky, aby mesta a obce naozaj neváhali zúčastňovať sa? Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej pán Bogovič. Eh, dve vprašanie. Prvo vezano na begunskú krízu. Eh, Mám dve otázky. Prvá súvisí s utečeneckou krízou. Ja rozhodne podporujem to, čo povedal náš koordinátor, pán Fan Stároj. Eh, taký istý prístup by sa mal zaujať k utečeneckej kríze, ako aj ku gréckej kríze. Musíme nájsť rýchle riešenie ja som eh, kedysi pôsobil ako primátor, niekedy sme mali v cezhraničnej eh, spolupráci s projektami dobré eh, skúsenosti, ale problém v súčasnosti je v tom, že mnoho týchto projektov je teraz tak trochu um, zatenených touto pristevaleckou krízou. Čo sa týka jadransko Ionského regiónu a, a príslušnej stratégie Bosna, Srbsko, Čierna hora a Albánsko, nie sú českými štátmi EÚ a pritom sú začlenené do tejto e, stratégie. Chcem sa opýtať, či ten územný rámec bude zahrňať aj Macedónsko a Kosovo. E, čo si o to myslíte? Myslíte si, že predstupová pomoc krajinám Západného Balkánu je dostatočná alebo nie? Ako vnímate budúcnosť politiky súdržnosti? Myslíte si, že tieto krajiny budú mať nárok na financovanie z politiky súdržnosti, z kohezných fondov, tak ako v minulom období? Ďakujeme pekne, pán Novakov. Thank you, Ďakujem. Programom období 2007 až 2013 Takmer 6 tisíc projektov financovala Európska komisia v hraničných regiónoch a po väčšine v chudobných regiónoch. Ale práve tam je najviac problémov, pretože je tam nízka administratívna kapacita, taktiež e, je tam mnoho sociálnych ekonomických problémov v Bulharsku a v Rumunsku sú napríklad aj rôzne iné problémy. Máme e, tu e, problém s tým, že nie sme súčasťou Schengenu a to nejak nepomáha a posunú príjemcov. Taktiež sú to problémy s jednotlivými postupmi, s administratívnou záťažou na oboch stranách hranice. Mm, takže aj tu žiadame o zjednodušenie. Ako si myslíte, že by sme mohli zjednodušiť, štandardizovať tieto postupy na oboch stranách hraníc, tam, kde existujú programy e, cezhraničnej spolupráce? Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej pán Hetman. Po pierwsze podziękować. Dovolte, aby som sa srdečne poďakoval za túto rozpravu o tejto nezvy, nezvyčajne e, zaujímavej iniciatíve a e, neprekvapilo, že len 31% obyvateľov v cezaničnej oblasti vie o takej, takom to financovanie z únie, čo je zaujímavé. E, v podstate je to veľmi dôležité, je to rovnaký podmer aj v alebo podiel aj vo východnej, aj v západnej Európe. To znamená, že je dôležité šíriť väčšiu osvetu a, a šíriť informácie o Interregu. A chcel by som sa pani komisárky spýtať, že či e, sú aj, aj existujú analýzy dôsledkov e, týchto projektov alebo efektov týchto projektov, pretože bola tu iniciatíva v roku 2006, e, ktorá chcela ešte oveľa vyššom stupni využívať prostriedky z Interregu, rozvíjať spoluprácu, cezhraničnú e, cez transnárodnú a, a viem, že aj v mnohých miestach v Európe to aj, tomu aj tak bolo a je to aj vidieť. E, ma veľmi teší, to, čo ste povedali, ten sľub, že chcete likvidovať bariéry. A ja som sa jeden čas venoval implementácii Interregu. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste trošku viac dôverovali tým, ktorí vykonávajú tieto projekty priamo v teréne, pretože často hovoríme o rôznych projektoch. Um, aj projektov spolupráce sa tiež dá, e, môžu vykonať prostredníctvom monitorujúcich e, výborov, v ktorých zasadajú aj my, zastupcovia ministrov krajov, aj zastupcovia Európskej komisie. Oni vedia najlepšie, ako sa tieto peniaze majú využiť, ako rušiť bariéry a preto celý ten proces návrhov, ktorý potom bude realizujú jednotlivé inštitúcie, komisia a celý ten administratívny proces je tak strašne dlho trvá zaostávajúci, komplikovaný, časovo náročný a ľudia potom majú pocit, že teda vonkoncom sa nebude môcť, že práve sa bariéry týmto tvoria, a nie, že sa odstraňujú. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Chcela by som ešte pripomenúť, že ak nebudeme dodržiavať predelený rečnícky čas, nebude dostatok času na odpovede pani komisárky, pán Balkarcel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená komisárka, obmedzíme sa na rečnícky čas, ktorý nám bol udelený, takže sa nebudem sa odvolávať na to 25. výročie Interregu a to, čo znamená Interreg ako významný nástroj pre mm, projekty medzi regiónmi. Mám len niekoľko otázok Poprvé, akú úlohu zohrávajú v tejto kríze cez hraničnú regiónu a po druhé, ako štrukturálne a sociálny fond sa môžu využívať na tento cieľ. Ďakujem pekne, pán Monskúr. Merci. Euh. Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, som rád, že môžeme oslaviť 25. výročie fondu Interreg. Ja som mal funkcie na lokálnej úrovni a mal som príležitosť tento, tieto projekty rozvíjať v rámci Interregu. Mám dve otázky. Pani predsednička, vy ste povedali, že Interreg predstavuje len 3 z koheznej politiky E, vzhľadom na veľmi e, priaznivé výsledky tohto projektu, e, či sa uvažuje o navýšení týchto fondov a financií, aby tento fond či projekt bol funkčnejší. Druhá otázka, taký nápad. Možno by sme mali postupovať tak, aby všetky aktivity, ktoré rozvíjame, išli smerom podnetu e, alebo podnecovania na tvorbu nových pracovných miest a ekonomického rastu. Všetci sa nachádzame v ťažkej ekonomickej situácii. Štáty nemajú veľa financií vo svojich, e, nemajú veľa verejných financií, takže mali by sme my podporovať také politiky, ktoré idú v prospech našich e, území. Pán Eterič, na minútu. Thank you. Mine, Ďakujem pekne. Ja budem naozaj veľmi stručný. Je to len taká poznámka z mojej strany. Všimol som si, že tento program sa týka um, rušenia hraníc v Európe. Ak sa na tom zhodnete, je dobre v poriadku, ale hovorili ste okrem iného aj o nemocniciach, ktoré by mali fungovať takto zahranične. V Veľkej Británii máme eh, systém Národnej zdravotnej starostlivosti NHS eh, a osobitosťou Veľkej Británie je, že sa tam zamestnáva množstvo ľudí, je tam obrovský rozpočet, e, vyžaduje si to obrovské prostriedky z daní, ale ak by to malo fungovať cezhranične, bolo by to akýmsi medzinárodným zdravotným strediskom a nedalo by sa to v podstate financovať z daní. Máte nejaké konkrétne príklady, kde by princíp cezhraničnej zdravotnej starostlivosti takouto formou mohol fungovať, kde by sa takýto problém, dajme tomu, dal nejakým spôsobom obísť? Hm, ďakujeme. Pán Blanco López. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Z Európskeho rozvojového fondu je možné prispievať na riešenie utečeneckej krízy, ale k slovám pani komisárky by som poukázal na e, úlohu Euroregiónu. Je to prvý pirenejský región, medzi Portugalskom a Galíciou e, umožnil prekonanie rozdielov a naše hospodárstvo sa a e, ekonomický rast sa priblížili veľmi ekonomickému rastu a tie rozdiely sa veľmi rýchlo znižovali, hlavne až do obdobia začiatku krízy. Tiež by sme mali poukázať, že zdroje z EÚ by mali tiež prispievať k ekonomickému rastu a udržateľnému udržateľnej zamestnanosti a to by mali byť naše kľúčové priority. Regióny musia vytvárať pracovné miesto, musia mať integrujúcejšiu metodológiu a využívať inovácia a nové vedomosti. A spolupráca by sa mala rozšíriť na všetky tie oblasti, ktoré súvisia s fungovaním vnútorného trhu, platobných možností, európskej mobility a tak ďalej. Thank you. And now Mr. Juaristi Abon. Pán Juaristi Abranos. Sim. Well, okay. It's a a good pronunciation, don't worry. Thank you. Uh, gracias, presidenta. Señor... Ďakujem, pani predsednička, pani Kretu. Vítajte tu znovu medzi nami. Spomenuli ste susedov a povedali ste, že susedia sú ako e, rodinní príslušníci a v Baskicku je to naozaj tak. My sme rodina kultúrna, historická, národná a tak ďalej, hoci nás delí napríklad hranica na severe s Francúzskom a na juhu so Španielskom. E, sami ste spomenuli, že ešte stále existuje veľa ťažkostí a prekážok administratívnych, právnych činných je veľa príkladov na to, aj napríklad v zdravotníctve zdá sa, že to funguje, ale vždy nakoniec tam príliš veľa prekážok a je zložité e, viesť naozaj dobrý cezhraničný život a to je to, čo nám ide. Hovorili sme o význame, e, miest, e, o význame miestných a lokálnych v tej participatívnej ekonomike. To sú práve tieto inštancie, ktoré by mali podporovať tieto iniciatívy. Ja by som rád vedel, ako chcete spracovávať informácie, ktoré sa získajú z tých verejných konzultácií v tejto problematike a hlavne, aké budú vaše príspevky a akú úlohu neskôr zohrá Európsky parlament. My samozrejme tú možnosť verejných konzultácií budeme propagovať, lebo treba maximálne využiť potenciál e, spolupráce medzi regionom. Pán Polčák, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som ocenil, že pani komisárka po takej krátkej dobe je tu dnes znovu medzi nami a Interregu a ja som ho mal možnosť aplikovať na hranici medzi Českom a Slovenskom. A upozornil by som vás na problematiku životného prostredia, ktorá je v tom cezhraničnom styku zásadná. Spolupráca medzi regiónmi môžeme fungovať veľmi dobre, ale ak príde nejaký problém, to sú tie e, emisie, či už ovzdušia, znečistené rieky, nedaj Boh povodne, všetky tieto javy v oblasti životného prostredia môžu veľmi narušiť spoluprácu medzi regiónmi. Preto by som vás poprosil, či by ste sa v rámci DJ Regi nezamysleli nad prehlbovaním spoločných prístupov k ochrane životného prostredia. Pre spoluprácu je to naozaj veľmi dôležité a posledné slovo. Trochu sa hambím, že za dnešné hlasovanie v rámci Solidarity. Bol som len jedným z troch českých europoslancov, ktorí podporili návrh komisie. Hambím sa za to preto, lebo si myslím, že práve kohezná politika má vo vienku odstreňovanie, to e, znevýhodnenie a tá, je tam tá európska solidarita. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Poslednú otázku položí pani Maletič. Ďakujem. Srdečne vás vítame, pani komisárka. Chcela by som sa opýtať na niečo, eh, na čo sa pýtam sama seba veľmi často v súvislosti s Európskou územnou spoluprácou a síce ako to nastaviť tak, aby to bolo priateľskejšie k užívateľom a k koncovým príjemcom. Popíšem eh, príklad Chorvátska, ak dovolíte, v tejto súvislosti Interreg je jedným z programov, sú z mnohých programov Európskej územnej spolupráce. V Chorvátsku máme 5 cezhraničných, 4 nadnárodné a 4 interregionálne projekty. Tieto medziregionálne eh, majú rôznych príjemcov a keď eh, začneme rokovať s konečnými príjemcami, okamžite sú odradení, pretože je eh, množstvo programov, množstvo pokynov, pravidel, ktoré sa musia dodržiavať, strácajú v tom prehľad. Možno by si to vyžadovalo trochu viac koordinácie a nasmerovania, aby tam nebolo také množstvo rozlišných programov. Ďakujem. Ďakujeme, ďakujeme za všetky otázky. A teraz eh, dáme slovo pani komisárke na 10 až 12 minút, aby mohla odpovedať stručne. Ďakujeme. Thank you very much. Ďakujem pekne. Si myslím, že je to veľmi dôležitá schôda dnes. A chcela by som vám všetkým poďakovať za vaše príspevky a uistiť vás, že že všetky vaše názory budeme zobrať do úvahy. A pokiaľ ide o územnú spoluprácu, plne súhlasím s tým, že musíme si byť vedomi toho, že to nie je to isté ako územná spolupráca. A že táto teritoriálna súdržnosť to nie je to isté ako teritoriálna spolupráca. A pokiaľ ide o flexibilitu, to, o tomto boli niekoľkí kolegovia, ako som už povedala vo svojom úvodnom vystúpení, riešenie migračnej krízy je mimoriadne dôležité a momentálne v ním majú členské štáty veľkú flexibilitu v rámci existujúcich predpisov, ale je to aj na, samotnom členský, na samotných členských štátoch. Keď porovnám Taliansko s Gréckom, Taliansko to už, e, tento fond už využilo na viac ako 100 prístrežkov, kdežto Grécko to koncom takto nevyužilo. No, my sa sústredujeme na integráciu vo veľkom, my ne, našimi cieľmi nezameriavame sa na minoritu alebo menšinu alebo na ale my chceme, aby alebo tieto fondy sa môžu použiť na pomoc e, za nedbaným oblastiam aj automatickým migrantom a treba zabezpečiť efektívne využitie spoločných fondov, aj vzdať dokopy sociálny fond a fond na rozvoj, aby sa využili efektívnejším spôsobom, ale ak e, budú mať e, pocit, že je treba modifikovať existujúce programy, tak členské štáty môžu, nie je to problém, Posúdiť sa to prípad od prípadu. Ako viete, my spolufinancujeme priority a nie konkrétne projekty, takže členské štáty si môžu to až pozmeniť ich účel až do 100%. Kľúčom je, že to musia byť oprávnené činnosti. A my budeme poskytovať členským štátom pomoc, usmernenie, ja som tu, by som vám povedala, že budeme čoskoro riešiť požiadavky na zmeny, keď to budú požadovať členské štáty. Uvedomujem si, že tu bola veľmi dôležitá správa auditorského dvora a my tiež vás chcem uistiť, že keď sa bude hovoriť absolutóriu, o tom to tak tiež budem hovoriť. Ale viete, že komisia aj Európsky dvor auditorov máme spoločný cieľ chrániť európsky rozpočet a podporovať ním dobrú, zdravú finančnú politiku aj politiku implementácie prostriedkov. Možno keď všetky správy, ktoré budú k dispozícii už u dvora auditorov, potom budeme vedieť viac. Pokiaľ ide o pani Krell, mohla by som prejsť k, k svojmu rodnému jazyku. Áno, pani Krelová má úplnú pravdu. Zmeny, ktoré priniesla regionálna spolupráca v každodennom živote, sú nespochybniteľné a máme hmanateľné výsledky a treba o nich viacej hovoriť. Ja sa snažím čest cestovať maximálne všade po celom území, aby som sa informovala o výsledkoch takýchto projektoch. Bola som na francúzsko-nemeckej hranici, na iných hraniciach. Nesmieme samozrejme zabúdať aj na históriu. V tomto prípade hovorím o hranici, na ktorej v minulosti eh, a stratili desiatky tisíc ľudí svoj život. A je dôležité, aby tieto hranice teraz žili mierovo a, je, a rovnako, aby ľudia z oboch stran hraníc mohli cestovať na druhú stranu. Podobné príklady polsko-nemecká hranica, kde e, susedia návštevujú svojich priateľov vo vedľajšej krajine. A pokiaľ ide o zjednodušenie postupov, áno, Miestne samozprávy sú potrebné naozaj spolupracovať, pretože zníženie administratívnych eh, nákladov závisí od toho, akým spôsobom miestne samozprávy spolupracujú a členské štáty potom sa musia snažiť o to zjednodušenie a musia eh, sa snažiť o to, aby nepridávali dodatočné národné kritériá. Preto je tu potrebná tá snaha o zjednodušenie. Ja dúfam, že v novom programovacom období už máme nové pravidlá, ktoré budú jednoduchšie a ja dúfam, že prinesú svoje plody pre budúce projekty a k dôvere, ktorú by mali mať krajiny, keď spolupracujú medzi sebou Pani Tomašič o tom hovorila správne. Áno, tá dôvera je nevyhnutná. A keď sme hovorili o tej narodin, novej torte, tak e, ten významný podiel jednoducho nedopracovali by sme sa k takýmto úspechom, keby tá dôvera nebola. Úloha NGOčiek. organizácie občianskej spoločnosti a tak ďalej sa samozrejme zúčastňujú rozhodovacieho procesu, ale niektoré členské štáty nemajú takúto tradíciu konzultácií e, občianskej spoločnosti, ale my e, v DG Regio zdôrazňujeme tento prístup, je potrebný aj tá nová makroregionálna stratégia. Všetky tieto stratégie zohrávajú Čím ďalej významnejšie úlohy boli prijaté na základe žiadosti jednotlivých členských štátov. A teraz sa členské štáty musia implikovať a realizovať ciele týchto stratégií. Konkrétna špecifická situácia Chorvátska, áno je to nová paradigma, nová situácia pre novú, e, pre krajinu e, východnej či strednej Európy a ja by som ocenila ten ľudský a civilizovaný spôsob a prístup, akým Chorvátsko prijíma utečencov, ktorí hľadajú lepšiu budúcnosť, solidaritu a solidarita by sa mala stať takým leitmotívom, ak nechceme, aby všetko to naše úsilie za posledných 20 piatich rokov nevyšlo na zmar. Pán Omerži, vy máte naozaj pravdu. E, výzvy, ktorým čelíme, nepoznajú hranice, či už je to znečistenie, prírodné katastrofy, e, nehody a tak ďalej na cestách. To všetko je e, súčasťou rámca pôsobenia Interregu. Samozrejme, vždy sa môžeme zlepšovať, dokonalovať aj tento projekt, ale ostrovné aj najvzdialenejšie regióny sú súčasťou tohto programu a pristupujeme k ním rovnako ako k ostatným ďalším európskym regiónom. Pani Ivana, súhlasím s vami, úloha koheznej politiky je jasná. Ekonomický rast, zamestnanosť, zníženie rozdielov medzi regiónmi Nemyslím si, že by kohezné fondy sa mohli stať zbraňou proti členským štátom, ktoré si kladú otázku, či môžu čeliť týmto výzvam. Práve naopak, tieto fondy môžu takýmto krajinám v ťažkostiach pomôcť, aby našli riešenia v týchto nových eh, situáciách. Nemyslím si, že by hrozba stiahnutia eh, európskych fondov bola reálna. Nemáme na to žiadny právny národ, nárok a nemôže to teda ani tak fungovať. A ja si myslím, že musíme sa na tieto veci pozerať s odstupom, analyzovať ich. Pani Amato. Koordinácia samozrejme je veľmi dôležitá. Občianská spoločnosť nesmie byť ponechávaná bokom. Ako som už hovorila, NGOčky sú súčasťou e, tých entit e, alebo tých e, výberových výborov aj na toto nové programovacie obdobie a my sa aj v našom Digi snažíme aplikovať tie správne princípy keď sa hovorilo, a teda mnohí ste reagovali na ten návrh verejnej konzultácie, ja si myslím, že je to veľmi dobrý nápad. Mám taký pocit a niekedy ľutujem, že nehovoríme dostatočne veľa a dostatočne nahlas o tom, aký prínos nám majú európske fondy pre každodenný život európskych občanov aj e, v hraničných oblastiach. Bola som v Grécku a rozprávala som sa s jedným novinárom a Hovorili sme o tom, do akej miery sa Grécko zmenilo odvtedy, čo sa stalo Grécko členom EÚ, keď to porovnáme od Aten až po, až po Primorie. A on hovoril, áno, počul som, že EÚ e, prispievalo k týmto zmenám a on nevedel, že to bolo viacej ako 95 e, financovania, ktoré pochádzalo z EÚ. A preto je dôležité aj pri týchto verejných konzultáciách je dôležité poznať návrh ľudí, aby sa zúčastnili rovnako ako všetkých zainteresovaných aktorov, ktorých sa to týka. E, pokiaľ ide o cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu medzi členskými štátmi a e, tretími krajinami, tá jadransko-jonská stratégia pre tento makroregión. Existujú finančné zdroje a fondy, pochádzajú aj z regionálneho rozvoja, ale pre Západný Balkán funguje fond dobrého susedstva, je špecifický a mohol by sa využiť v tomto regióne Niekto hovoril o menej rozvinutých regiónoch. Áno, sú to regióny, ktoré majú niekedy nižšie administratívne kapacity a z tohto dôvodu si práve myslím, eh, som sa od začiatku môjho obdobia v mojej funkcii venovala práve eh, týmto entitám Máme veľa príkladov krajín, ktoré dostali financie, ale nie sú schopné tieto fondy e, správne využiť. Dá sa povedať, že peniaze sú zablokované v bankách e, v Bruseli a treba urobiť všetko preto, aby kapacita, absorpčná kapacita týchto e, správ a entít bola čo najvyššia. myšlienky, ktoré sa neustále opakujú. Pán Maskor, hovorili ste o rozpočte. Áno, ten už je schválený, ale členské štáty môžu rozhodnúť o jeho navýšení tak či onak. Pre mňa osobne, aj pre náš pre komisiu je e, dôležité, aby sme tieto fondy a ich dopad maximalizovali možnosť som zašla príliš do detailov a hovorila dlho. Hovorili ste o slovensko-českej hranici a o príklade spolupráce a tie problémy sa opakujú všade, ale spolupracujeme e, v kolegiu, aby sme vyriešili aj tieto problémy. Ešte záverom je jasné, že niektoré prekažky e, nikdy neodstránime, ako sú napríklad jazykové rozdiely, ale 25 posledných rokov tej spoločnej cesty sme zaznamenali kľúčové obrovské skoky vpred, či už v zmene myslenia v tých hraničných oblastiach, harmonizácia, či lepš, harmonizácia legislatívy na dvoch stranách hraníc. To všetko sa zrealizovalo. Samozrejme, vždy sú ešte nejaké problémy, môžu byť administratívne či iné v týchto oblastiach, ale v každom prípade aj tá dnešná diskusia ukázala, že je to významná problematika. 25. výročie Interregu dokazuje, že je možné nájsť správne riešania aby sme riešili spoločné výzmy. V pondelok idem do Viedne eh, na oslavu toho 25. výročia cezhraničnej a národnej spolupráce. Ide eh, o spoluprácu s ďalšími krajinami prostredníctvom Bulharska, Rumunska, s ďalšími krajinami ako je Srbsko a iné krajiny, ktoré sú na východe. Aj týmto projektom treba pripísať väčší význam. V súčasnej situácii niektoré regióny nadobudli ešte väčší význam a preto je dôležité využiť dobré skúsenosti aj tu, aj e, v teréne. A to len dokazuje význam spolupráce medzi Európskym parlamentom a komisiou. Ďakujeme pekne, mene všetkých kolegov. Ďakujeme za príjemnú diskusiu, za váš čas. A teraz sa môžeme pripravovať už na ďalšie stretnutie s vami. Ste u nás vítaná kedykoľvek, pani komisárka. Ďakujeme pekne. Budeme pokračovať o 15. hodine. S hlasovaním prosím, prineste si hlasovacie kartičky, aby sme naozaj mohli efektívne všetci hlasovať. Týmto prerušujem schôdzu. Thank you.